Ja. Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, begrüße Sie alle ganz herzlich. Srdečne vás všetky vítam na našej dnešnej schôdzi. Musíme sa snažiť e, začať na čas, pretože mám veľmi nabitý program a inak by sme to všetko nestihli. Wenn Sie einverstanden sind, ich empfehle das dringend, ak e, súhlasíte, v rámci oznámenia predsedu by som vám rád oznámila, že dnes máme na programe tak veľa bodov, že sa nám to podarí stihnúť, iba ak sa dohodneme, že všetci sa budeme sa čo najväčšie obmedziť naše rečnícke vystúpenia. K prvému bodu na našom programe prejdeme i hneď. Ide o hodnotenie európskych programov satelitnej navigácie. Spravodajcom je pán Remek. Musíme sa snažiť, aby sme to do poštvrtej vybavili a hneď dávam slovo pánovi Remekovi. Wir lassen die Uhr jetzt immer mitlaufen. Budeme eh, spúšťať časovať za každým. Do... Ďakujem pekne, pán predseda. Po naozaj dlhej dobe odložení tejto správy máte konečne k dispozícii na slove Čím všetkým to bolo spôsobené, to nebudem opakovať. Bol by som veľmi rád, keby to bolo posledné oneskorenie, ktoré sa týka samotného projektu Galileo, ale ako sa to javí, tak to asi nebude tak. Pri tejto príležitosti by som rád poďakoval mnohým kolegom, spolupracovníkom, ako aj pracovníkom sekretariátu výboru ITRE a pánovi predsedovi eh, za podporu, spoluprácu a hlavne trpezlivosť. A takisto chcem oceniť tiež bezprostrednú komunikáciu so všetkými ľuďmi z komisie, s ktorými sme pracovali. Avšak eh, a také kvôli omezenému času tiež kvôli eh, obmedzenému času a rozsahu pre návrh správy. Samotná správa neobsahuje všetko, čo by som si predstavoval nielen ja osobne, aby tam bolo, ale takisto dúfam, že s pomocou vášho názoru a pripomienok a hlavne vďaka pozmeňujúcim návrhom nakoniec vytvoríme dokument, ktorý bude odrážať reálnu situáciu okolo družicových navigácií, ale aj to, čo je v záujme programu nadalej potrebné urobiť. Chcel by som pripomenúť zatiaľ len niekoľko bodov alebo myšlienok k rozhodnutiu o budovaniu systému Galileo prispeli hlavne dva dôvody. Potreba nezávislosti Európy a snaha mať významný podiel na trhu založenom na špičkových technológiách so strategickým významom, čiže na trhu spojeným s rozvojom satelitných navigácií je nám všetkým známe, že finančná situácia okolo projektu nie je príliš prieznivá. Podľa predpokladu projektu by mala byť v rámci možnosti súčasného rozpočtu fungovať len konštolácia 18 družíc a pre plné využívanie systému a teda pre naplnenie systému pre získanie potrebného podielu na trhu bude, je potrebné usilovať o úplné spustenie systému. Avšak prekračovanie tohto treba vnímať v širších e, v súvislostiach ide o infraštruktúrny projekt s vysokou predpokladanou mierou návratnosti, ide o politické rozhodovanie a o našu dôveryhodnosť. Na pozadí projektu Galileo je teda potrebné zdôrazniť nutnosť vyriešiť v Európskej únii postup, ako po, je potrebné tieto vysokoučinné infraštruktúrne zásadné celoeurópske projekty financovať a takisto riadiť, pretože s takýmito prieťahmi a takisto stratami a problémami sa budeme neustále stretávať. Takže toľko na úvod. Ďakujem za pozornosť a čakám na vaše reakcie a názory. Ďakujem. Äh, Ďakujem pekne za vašu stručnosť. Ďalší dostane slovo pán Březina. Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím po tom, čo som z právo pána spravodajcov si prečítal, že je vypracovaná veľmi profesionálne, s vysokou mierou e, zohľadnenia. Stručne, veľmi výstížne zhrňuje základné body, ktoré je nutné vyriešiť eh, s celým družicovým systémom Galileo nezakrýva určité pochybnosti, zvlášť o financovaní projektu po roku 2014. Je potrebné sa zamerať na veci, ako sú eh, budúce prevádzkové náklady. A pri všetkých týchto rozhodnutiach je potrebné mať na pamäti to, že v tomto odbore vysokých technológií je častokrát, pokiaľ to preženiem, dôležitejšie cesta ako cieľ, pretože cieľ je tu jasný, mať nezávislý systém, ale cesta k nemu, vysoké technológie a to, čo z toho vyplýva pre ekonomiku, je možno to najdôležitejšie. Samozrejme, že aj naďalej mám napríklad pochybnosti ohľadom štýlu riadenia tohto projektu. Vadí mi, že nepoznám nikoho, komu by som mohol povedať, že pán Galileo a podobne, ale myslím si, že to nie je len otázka tohto programu, ale je to otázka eh, všetkých eh, veľkých európskych projektov a preto by som veľmi rád pánovi spravodajcovi za túto správu poďakoval opätovne. Next is Hall. Pani Hall. Thank you and I'd like to uh, thank Mr. Ďakujem pekne. Ja by som rada poďakovala pánovi Remekovi za jej, pánovi Remekovi za jeho správu a musím povedať, že súhlasím tým, čo hovorí v odseku 3 o posilnení transparentnosti celého tohto procesu. Myslím, že súčasná situácia nie je vôbec uspokojivá. Ehm, komisia uviedla, e, že je potrebné ďalšie 1,9 miliardy, ale nemáme celkom presne predstavu o tom, ako dospeli k tejto sume. Domnievam sa, že e, je potrebné, mm, aby sme mali prehľad e, o výsledku týchto výpočtov, aby sa tohto procesu zúčastňovali všetky tri inštitúcie. E, v tejto chvíli um, to iba niekde vysí táto číslica vo vzduchu a nevieme, odkiaľ prišla. Uh, uvedomujem si, že je tu nedostatok vo financovaní, možno bude nevyhnutné pokryť tento nedostatok z rámcového programu a to by bolo na úkor iných e, výskumných programov a programov pre rozvoj, ktoré sú dôležité pre Európsku úniu na to, aby sa zvýšila inovatívnosť a tiež uh, efektívnosť využívania financií. Ak budeme hľadať spôsoby, ako by sme si mohli dovoliť celý tento projekt Galileo, bola by som rada, keby sme zvážili niektoré formy služieb, ktoré sa očakávajú od Galilea, najmä pokiaľ ide o bezpečnú služby LIFE. Je to dosť kontroverzné, pretože je to jedna zo služieb, eh, ktorá eh, si bude vyžadovať veľmi rozsiahle vlastnosti programu Galileo, ale do veľkej miery duplikuje už to, čo bude ponúkať program EGNOS. Je to služba, ktorá už takmer funguje a pomáha pristávať lietadlám. Neviem, či teda e, tento aspekt programu Galileo je naozaj nevyhnutný, možno by sme mohli prehodnotiť, aby sme znížili náklady na celý tento program Galileo. Na druhej strane e, súhlasím s tým, že musíme dosť obozretne zvážiť, aby sme neškrtali bez toho, aby sme zvážili dôsledky takýchto škrtov. Myslím, že sa nevenuje dostatočná pozornosť tomu, že všetky satelitné navigačné systémy na svete, nielen Galileo, e, sú e, vystavené nebezpečenstvu um, ktoré bude narušiť činnosť v dôsledku slnečnej činnosti. Musíme si to vyjasniť, e, musíme si uvedomiť, či uh, už e, sa zvážila uh, táto možná škoda, ku ktorej môže dôjsť na, na satelitných navigačných systémoch. Uh, je potrebné to zvážiť ešte predtým, ako sa spustí tento nový systém. Um, veľmi by ma zaujímalo, aký je vývoj na čínskej strane, pokiaľ ide o pásmo radiového spektra. E, to ešte stále nie je celkom jasné, aká je pozícia čínskej strany. E, často sa opakuje, že rokovania prebiehajú, ale musíme si uvedomiť, že možno Čína neustúpi v tomto smere. A potom si musíme položiť otázku, ako dosiahneme plne funkčný systém Galileo a ak bude nejaká interferencia z čínskej strany, pokiaľ ide niektoré časti spektra, bude potrebné prijať nejaké opatrenia patričné. Ešte by som rada zopakovala, že e, chcem oceniť kvalitu správy pána Remeka a už teraz sa teším na jeho spoluprácu s ním. Ďakujem. Herzlichen Dank. Ďakujeme pekne, pán kolega Weber. Ja sa takisto teším e, z tejto správy nášho kolegu pána Remeka, ktorý uznáva potrebu pre Európsku úniu vytvoriť si infraštruktúru Galileo, ktorá by zodpovedala cieľom operatívnych e, úplných e, kapacít, čiže konšteláciu 27 satelitov a troch, rezer- troch rezervných satelitov, takisto aj infraštruktúry, ktorá by bola pozemná, ktorá by bola pridružená, čo je nevyhnutné pre e, fungovanie, pre pilotný program Galileo, ktorý prináša veľkú pridanú hodnotu, pokiaľ ide o presnosť, e, zisťovanie e, alebo zaisťovanie bezpečnosti, ako aj poskytovanie služieb. A preto, aby sme teda e, tiež boli konkurencieschopní na medzinárodnej úrovni, tak ako to spomínala kolegyňa, pokiaľ ide o tieto radionavigačné prístroje, Viviane Cesalitu, to je aj India, Čína a Rusko, ktorí sa snažia pracovať na tom, takisto tu máme ešte aj americké GPS a treba naozaj urýchliť naše snahy, pokiaľ ide o celú konšteláciu, celý uh, projekt. Od roku 2000 19. Komisia hovorí vo svojom oznamení, žiaľ Bohu sa môže zdať, že tento dátum bude príliš neskorý. Preto by sme z e, veľký, veľmi pozitívne prijali výzvu zaslanú komisie, aby zohľadnila riziko, nebezpečenstvo, pokiaľ ide o náklady pre toto neskoré spustenie projektu. Ide konkrétne o Ocek 4 v mojom pozmeňujúcom návrhu. Vzhľadom na monopolistické alebo monopolné postavenie Sojuzu, bývalého Sovietskeho zväzu a pokiaľ ide o takisto aj náklady, ktoré môžu pre, pre toto vzniknúť, pre náš projekt Galileo, to vôbec nie sú zanedbateľné sumy. Preto podľa mňa by bolo oveľa lepšie, aby Európska únia mala možnosť si vyberať medzi viacerými raketami, ktoré by vyniesli na orbit zostávajúce satelity. Na Sojus sa nespoliehame, ide, nespoliehajme, ide o, na, o zastaralú technológiu. Ako to už bolo povedané, aj ako to bolo teda už urobené v prípade Sajozo, zdá sa, a takisto odborníci tvrdia, že adaptácia Ariane 5 už bola cieľom alebo predmetom prehlbenej štúdie v, e, zo strany francúzských ústavov a e, odporníci povedali, že už nie sú e, eh, prekažky preto, aby sme mohli použiť a Ariane 5 a len 5 50 miliónov eur sú odhadované náklady na eh, zvyšok tohto projektu. Práve eh, sa tieto hodnoty prerokovávajú ešte, pokiaľ ide o bod 4. V štúdii predloženej nezávislými expertami, takisto aj pokiaľ ide o ďalšie priemyselné otázky, myslím si, že by sme sa mali nad tým ešte zamyslieť, aby sme ukončili túto diskusiu. Ďakujem. Kolega Lamberts. Well, I'd like to ja by som sa rád sústredil vo svojom vystúpení na dva aspekty. Poprvé, pri snahe vyhodnotiť eh, tie alternatívy, ktoré máme, ešte stále nie je jasné, kedy nám komisia predloží eh, veľmi jasné a jednoduché vyhlásenie, v ktorom sa bude uvádzať, že ak sa rozhodneme pre plne fungujúci systém, také budú výhody a také budú nevýhody a takéto budú náklady. Mm, mm, Sice o nákladoch máme zhruba približnú predstavu, ale potrebujeme poznať e, výhody. Musíme poznať, e, čo získame za um, akú sumu. Ak totiž to zrušíme celý tento projekt, vieme, čo tým stratíme, ale musíme tiež vedieť, e, koľko nás to bude stáť a iba potom na základe týchto informácií môžeme prijať rozumné rozhodnutie. Aby som bol úprimný, bol by som rád, keby sme obdržali e, čo najskôr tieto údaje od komisie. Po druhé, e, je ešte dosť veľa nejasností ohľadom vojenského využívania a programu Galileo. Musím povedať, e, že netvrdím, že to je neetické a nepriateľné, aby sa takýto systémy využíval pre vojenské účely. Mimochodom, GPS um, bol pôvodne projektom, ktorý vypracovalo ministerstvo obrany. E, je to systém, ktorého náklady e, sú čoraz vyššie a vyššie a myslím, že ak by sme pripustili takéto významné využívanie zo strany armády, neuvedom, Nie je mi jasné, prečo by sme museli e, na civilnej strane niesť všetky náklady na tento systém, teda prečo by komisia musela všetky náklady niesť. Ak to, čo je pre Galileo špecifické, je veľmi užitočné najmä pre vojenské účely, e, tak logickým dôsledkom by malo byť, že aj z vojenských e, e, armádnych rozpočtov sa bude financovať čiastočne tento projekt a ak nie, budeme potrebovať dôkazy. Ale všetko je to opradené akýmsi rúškom nejasnosti. Bolo by dobré, keby táto hmla ustúpila, aby sme vedeli, o čo presne ide. Je však nepriateľné, aby sme prešli na systém, ktorý sa očakáva, že bude fungovať pre vojenské účely a zároveň e, e, z vojenských rozpočtov by e, nešlo nič na financovanie tohto systému. A teraz je tu ešte ďalšia alternatíva. Boli by sme radi, keby Galileo fungoval ako dôkaz nezávislosti Európy Nuž, e, takýto symbol bude veľmi nákladný a dokonca aj e, na strane armády. Prečo by sme potrebovali takýto systém, keď môžeme využívať signály, ktoré sú už v dispozícii, e, konkrétne GPS napríklad? Znamenalo by to, že vychádzame z dvoch alternatív. Po prvé, keď Európa bude využívať systém, ktorý nepodporujú Spojené štáty americké, a to by znamenalo, že Spojené štáty americké by museli znižiť hodnotu signálu GPS. Neviem, do akej miery je pravdepodobný takýto scenár. Ehm, myslím, že v 56. Ehm, sme ehm, poslednýkrát uplatnili takúto alternatívu, keď došlo k invazii Suezu. No že neviem naozaj, do akej miery je to pravdepodobné. Možno ešte menej pravdepodobné by bolo, keby sme sa spustili keby sme spustili takú operáciu, kde budeme proti Spojeným štátom americkým. Myslím, že ani jedna z týchto alternatív nie je príliš pravdepodobná a preto si musíme uvedomiť, či takýto symbol stojí za cenu, ktorú musíme vynaložiť, aby sme ho vytvorili. Musíme o tom diskutovať. Ide tu o projekt v hodnote 30 miliárd. Tieto peniaze by sa mohli treba využiť aj na nejaké iné účely strana zelených ešte stále nemá jasno vo svojom postoji, pretože nemáme k dispozícii všetky údaje a musíme o ne žiadať, čo najskôr ich musíme dostať. Ďakujem. Danke sehr, dann darf ich... Äh, Ďakujem pekne. A teraz dáme slovo zastupcovi komisie. Nech sa páči. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ďakujem, pán predseda. Najskôr uh, musím ospravedlniť svojho kolegu, äh, ktorý je ešte na ceste uh, a volá sa Bernard Knovka a vystúpim teraz v mene, jeho mene. Ak sa nemýlime, ide tu o správu pána Remeka. Je to akási diskusia medzi vami a komisiou. Naskôr by som sa rád poďakoval pánovi Remekovi za vynikajúcu správu a tiež ostatným poslancom, ktorí sa podelili na vypracovaní tejto správy. A po druhé, by sme sa radi ospravedlnili, že meškáme s vydaním správy, strednodobej správy Mm, uvedomili sme si, že potrebujeme mnoho viac času, ako sme pôvodne plánovali, preto je mi veľmi ľúto, že pán Rebeng musel tak dlho čakať na naše stanovisko. Nemohli sme dodržať preto lehoty, ktoré sme si pôvodne stanovili. Pokiaľ ide o obsahové aspekty, o ktorých sa tu hovorilo, nebudem hovoriť ku všetkým bodom, e, iba k tomu, čo sa týkalo priamo komisie a síce podrobné náklady, ktoré sa skrývajú za to sumou 1,9 miliardy eur ktoré podľa komisie sú nevyhnuté na to, aby e, sa mohol spustiť celý tento systém. Tieto informácie vám môžeme veľmi radi poskytnúť, ale musíme si uvedomiť, v akom rámci budeme poskytovať tieto informácie, napríklad e, na stretnutí DIP, ktoré prebehne začiatkom marca, alebo v nejakom inom rámci. E, sme v tomto trochu opatrní, pretože tieto informácie majú istú trhovú hodnotu, najmä voči podnikom, ktoré sa podielajú na spuštení tohto systému a mohli by potom využiť tieto informácie na to, aby e, potom prispôsobili e, tejto sume svoje ponuky. Teda nejde o to, že nechceme zverejniť tieto informácie, ide o to, že e, nechceme, aby sa dostali do nesprávnych rúk. Ale samozrejme, Európskom parlamentu veľmi radi poskytujeme tieto informácie, len sa musíme dohodnúť ešte v akom rámci. Po druhé, pani Hall spomenula eh, tému Safety of Life. Je tu možnosť dosiahnuť isté úspory, a to najmä z toho dôvodu, že tento Organ Safety for Life eh, vychádza z využitia o mnoho eh, väčšieho počtu pozemných staníc, ako napríklad program EGNOS Jedna alternatíva je, aby sme sa nevzdali celkom programu Safety for Life, ale aby sme ho prepracovali na systém, ktorý by bol interoperabilný. Napríklad podobne ako v rámci systému GPS funguje takýto podobný systém. Teda boli by to dva paralelné systémy, ktoré by eh, mohli poskytovať eh, potom služby eh, tomuto satelitnému systému. Musíme však upozorniť, že ten potenciál úspor ešte stále nie je celkom jasný, ešte stále je potrebné um, zistiť, e, do akej miery by sme boli schopní dosiahnuť úspory takýmto obmedzením, e, ale veľmi radi sa tomu budeme podrobnejšie venovať. E, už sme to uviedli viackrát a budeme ochotní preskúmať, do akej miery bude možné dosiahnuť úspory takýmto krokom. Ešte by som sa rád vyjadril k tomu, čo povedal pán Lambert, aké sú výhody a nevýhody kompletného systému voči čiastočnému systému Správa komisie e, o tomto nehovorí nič podrobnejšie. E, sú už e, isté interné prepočty, ktoré naznačujú, že ak bude fungovať systém 18 satelitov, teda nezávislý systém 18 satelitov, bez kombinácie s GPS, tá horizontálna presnosť je na úrovni 250 metrov. Pri 24 satelitoch je tá presnosť e, nižšia. Ak by sme mali systém 30 satelitov, e, mali by sme e, presnosť 3 až 4 metre. Tieto údaje ešte predložíme oficiálne, je potrebné ešte preberiť spoločne s kolegami z agentúry pre vesmírnu štúdiu. Musíme tiež vyhodnotiť, e, aký vplyv budú mať tieto údaje na systém, ktorý by obsahoval 27 rôznych satelitov. Nechcem vás príliš obrať o čas, ale ešte by som sa rád viedril k téme využívania tohto systému zo strany armády a tiež financovania zo strany armády. Máme e, túto iniciatívu v rámci programu Public Initiated Service. E, je to niečo, v čom komisia nechce predpisovať využitie tohto systému nejako konkrétnejšie. Potom mm, sa môže tento systém využiť e, v prípade katastrof, môžu ho využívať aj policajné zložky, aj armáda, ale každá členská krajina môže rozhodnúť o forme využitia tohto systému. V tejto chvíli rokujeme o tom, do akej miery užívateľia tohto signálu ktorí nebudú v každom jednom členskom štáte, do akej miery budú musieť prispievať k financovaniu tohto systému PRS. Ten rámec, ktorý si predlžili vy a ktorý predlžila rada, e, nariadenie 68.3 z roku 2008 je to systém, ktorý je zameraný predovšetkým na civilné využitie a nie eh, primárne na využitie zo strany armády. Toto je potrebné si uvedomiť. Toľko teda z našej strany. Isté, že ak sú nejaké konkrétne otázky ešte na adresu komisie, veľmi radi na ne odpovieme. Eh, ešte raz srdečná vďaka pánovi Remekovi za vynikajúcu správu a sme vám naďalej k dispozícii. Ďakujem pekne, pán Remek. Chcete ešte stručne sa vyjadriť? Ďakujem. Ďakujem zastupcovi komisie. Uľahčil moju prácu. Nie je možné hlavne časovo, ale aj priestorovo sa zaoberať súčasnosti všetkými pripomienkami, ktoré e, spomenuli kolegovia, určite, že sú opravnené. Budeme sa nimi zaoberať pri príprave a pri konzultáciách ohľadom pozmeňujúcich návrhov e, s tieňovými spravodajcami a predložíme výboru nejaké stanovisko, prípadne veci na hlasovanie. Ja by som sa chcel len nepatrne zmieniť o tom, že čiastočne sa odkazujem na svoje odôvodené stanovisko a chcel by som upozorniť e, že pri diskusii tu zaznelo, že samotný systém EGNOS ako taký nemôže úplne samostatne existovať, pretože tiež sa opiera o signály, ktoré dostáva s vysokou mierou presnosti z tých e, satelitov a je tam tiež niekoľko ďalších aspektov u vojenského využitia, by som chcel upozorniť e, na to. Mnohí kolegovia to nevedia. Ja mám skoro 30 rokov za sebou služby v armáde a e, mám dosť vysoké vojenské vzdelanie. A jakýkoľvek civilný prostriedok nakoniec dá využiť a aj topanky v podstate používajú vojaci k vojenským účelom, ale takisto vidle, sokery, automobily, železnice, elektrické stanice. Toto všetko sa dá použiť a tiež sa bude dať použiť takisto aj tento systém, pokiaľ tie národné vlády s tým budú súhlasiť, eh, využiť to pre svoje ozbrojené síle, takže ja si nevidím nič zlé. Ďakujem. No, dann bedanke ich mich herzlich. Chcem sa teda poďakovať. Eh, čo sa týka termíny, termínov na podanie pozmeňovacích návrhov, to je 10. marec do 12. hodiny. No a prešli by sme na ďalší bod programu a to je rozpráva na tému politiky rádiového frankvenčného spektra. Našim spravodajcom je Gunnar Högmark. Máte slovo. Ďakujem pekne. Myslím si, že v súčasnej dobe je každému zrejme doropad mobilného internetu, mobilného prepojenia. E, vieme, čo to spôsobilo v Tunisku, Líbii, alebo v Egypte. Jednoducho nové, moderné e, informačné technológie majú svoj dosah na ekonomiku, na spoločnosť, na rozvoj e, ekonomiky. A vlastne nachádzame sa v tej prvotnej fáze e, mobilný internet a širokopásmové vysokorýchlostné služby rôzneho druhu. To je E, taká základná platforma e, zmien hospodárstva, či v EU alebo v USA. A jednoducho ovplyvňuje to celú globálnu ekonomiku. Pán predsedajúci, ja mám veľmi skromný zámer Chcem, aby Európa bola najlepšia v tomto procese, pretože je to e, kľúčový proces. Je dôležité e, byť e, priekopníkom v používaní mobilných služieb, mobilného internetu a všetkých služieb s tým súvisiacich je to dôležité pre občanov EÚ, pre rozvoj kultúry v EÚ, pre rozvoj mediálnych novinárskych služieb, spravodajských služieb a samozrejme aj pre ekonomiku ako takú. A je to dôležité pre to, aby európsky vnútorný trh sa stal e, tým trhom, ktorý bude digitálnym e, trhom. A my by sme mali byť e, tým priekopníkom, tými Eh, v tejto oblasti. Keď sme sa ostatný krát eh, zhovárali o tejto téme, eh, sme konštatovali, že ani USA, ani Čína nie sú najväčšími ekonomikami na svete. Tou je Európa, ale USA a Čína predstavujú väčší trh tým, že sa budeme snažiť byť v popredí využívania moderných technológií dokážeme zvrátiť tú situáciu a dostať európsku ekonomiku na prvé miesto. E, môže sa stať tou najdynamickejšou. Naše ambície sú teda veľké. Ja som predložil správu vám všetkým. Okrem toho som mám mnoho diskusí s tieňovými spravodajcami a e, e, verte, e, pán predsedajúci, že tých možností, ktoré sa nám núka, je veľa. Pani Trautmann poukázala na to, že je dôležité zvýšiť efektívnosť využívania frekvenčného spektra. Pán Chichester poukázal na ťažkosti, na ktoré naražajú mnohé štáty, medzi iným aj Spojené kráľovstvo práve v súvislosti s pásmom 700 mega. A, a pán, Lambert, pán Lambert hovoril o tom, aké sú e, e, podmienky pre to dosiahnutie vysokých kapacít, vysokých rýchlostí. A to všetko by mal zastrešovať tretí telekomunikačný balík. A v jeho súvislosti je nám zrejme, že musíme pri, prijať určité nevyhnutné kroky a chceme byť tými najlepšími a chceme byť na prvom mieste. Ja som vlastne na, nastolil ten zámer v mojej správe. Do roku 2015 by sme mali dosiahnuť 1200 eh, MHz. No, mobilné e, služby. No a v podstate to e, o tom hovorí e, Medzinárodná telekomunikačná únia. Má ciele vytýčené pre rok 2020 a chceme ich naplniť. Musíme mať aj priebežné ciele, povedzme na rok 2015. A my nechceme byť dvojkou, trojkou na Redvričku, Chceme byť číslo jeden. Ďalej som v mojej správe hovoril o tom, že treba proaktívne konať. Treba uvoľniť pásmo 800 e, mega a potom e, treba vlastne e, sprísniť ten termín, ktorý stanovila komisia. Mal by to byť rok 2013. Viem, že niektoré členské štáty majú trošku iný názor, ale mali by sme a urýchliť naše aktivity, proaktívny byt a mali by sme harmonizovať a koordinovať využitie e, frekvencií. To je totiž kardinálnou podmienkou dostať sa do popredia e, vývoja v tejto technologickej oblasti. Keď hovorím byť v popredí, tak e, nemalujem akési výmysly. V 90. rokoch e, skutočne Európa bola v popredí. Mali sme veľmi zdravú dereguláciu telekomunikačného trhu a takisto sme sa e, upli k štandardizácii e, GSM. A preto teraz hovoríme o 1200 e, MHz a takisto aj máme naplňať e, cieľ súvisiaci s 800 MHz, tak ako to chce komisia. Mali by sme e, nastúpiť aj do toho pásma 1,5 MHz až 2,3 GHz. A to skutočne naplní kapacitu a zároveň to aj naplní naše ašpirácie v oblasti vysokorýchlostných internetových služieb. Ja e, ja si myslím, že treba e, využívať e, pásmo 5 GHz pre tie služby, ktoré sú nelicencované. A týmto vlastne poskytneme priestor rôznym druhom služieb. Napokon Navrhujem aj to, aby sme si urobili určitý prehľad toho, čo máme k dispozícii. Predovšetkým sa pozrime na to, čo sa nachádza už teraz v tom pásme 300 mega až 6 giga a potom 6 giga až 70 GHz. Preto žiadam komisiu, aby e, sa zamyslela nad ďalšími e, krokmi e, v rámci pásma 700 MHz. Ja si uvedomujem, že tam je veľa problémov, veľa otáznikov, ktoré treba vyriešiť. Preto sa treba pustiť do práce, vyhodnotiť tú situáciu a komisia by mala navrhnúť kroky a termíny týchto krokov. Pán predsedajúci, ambície EÚ e, sa týmto dostávajú do pohybu. Zároveň týmto vlastne kladňame základňu pre telekomunikačných operátorov, telekomunikačný sektor a vôbec ekonomiky EÚ, ktorá bude prvou pri využívaní aplikácií nového druhu služieb, ktoré budú kľúčovými e, v budúcnosti e, trhu. No a okrem toho vlastne zakladáme e, predpoklady preto, aby kultúrne a komerčné služby fungovali na tých nových aplikáciách. A z hľadiska dlhodobého plánovania zabezpečíme to, že vysielanie bude fungovať za stanovených známych pravidiel a e, vlastne e, dokážeme aj zarobiť e, v rámci nového mechanizmu ponuky frekvencií aukčnou formou ja som dostal mnoho podnetov, konštruktívnych podnetov od tieňových správodajcov a teším sa na podnety zo strany členov e, výboru. E, ešte raz zopakujem, máte jednominútové sekvencie pani Trautmann. Oui, merci, Ďakujem pekne, pán predseda, e, za to, že sme sa venovali tomu zásadnému Chceme teraz eh, len prvýkrát eh, hovoriť eh, o týchto záležitostiach, ale nechceme to hádzať do jedného balíčka. Nejde len o, otázku 700 MHz a takisto sa zamyslieť aj na kvalitatívnymi otázkami a na inteligentnými otázkami európskeho spektra. Tiež by som chcela teraz poďakovať za vôľu nášmu spravodajcovi Eh, ísť až do vysokých frekvencií, vysokých pásiem, avšak je veľmi dôležité, že väčšina z jeho správy sa chce niekedy explicitne zameriava, niekedy menej implicitne na UHF pásma, eh, krančového pásma. Eh, táto žiadosť je vypočutá a nikto nespochybňuje absolútne toto Eh, odôvodnené, ale keď chceme eh, poskytnúť alebo pokryť všetky eh, frekvencie, všetky fásma, táto ponuka zostáva, zostáva lineárna a žiaľ Bohu to spôsobí len omeškanie kolapsu. Mali by sme sa na tým viacej zamyslieť, aby sme infraštruktúru s tým, že zoberieme do úvahy celú infraštruktúru, musíme sa snažiť zabezpečiť spravodlivý prístup k týmto správam, ktoré podľa mňa, ktoré je podľa mňa veľmi dôležité a vôbec to nebude spochybňovať to, že digitálna pozemná televízia je práve najlepším spôsobom, aby sme jednostranne šírili správy. Takže táto diskusia je naozaj dôležitá. Mali by sme sa zamyslieť nad perspektívami v tejto oblasti a e, zamyslieť sa nad chovaním e, odborníkov a mali by sme sa opierať o to, čo máme k dispozícii, aj keď využitie tohto systému sa potom, alebo týchto pásma môže potom zmeniť. Čiže mali by sme e, začať cielenými analýzami na potenciál spektra, ktoré by mohlo byť dispozícii Európanom. Takže e, pásmo 800 MHz bolo doteraz venované len, na GP, len GPS a teraz už otvára sa aj toto pásmo a toto môžeme ešte viacej využiť a zamyslieť sa nad týmito možnosťami využitia takže myslím, že toto by sa malo tiež vyjasniť. Pokiaľ ide o 2 GHz, operátori už majú veľkú časť tohto e, spektra, tohto pásma, ale môžeme to ešte otvoriť s novými špičkovými technológiami, ktoré sú oveľa účinnejšími e, namiesto toho, aby sme e, to ponechali len na dve 2 giga. Ak ide o analogické vysielanie, tak samozrejme, keby sme sa venovali len analogickému vysielaniu, určite, že by sme doteraz nemali digitálne vysielanie. Takže na základe tohto globálneho prístupu nemôžeme uh, diskutovať len o 700 MHz, ale myslím si, že v medzinárodnom rámci, v ktorom sa my vyvíjame, bola by to svetová konferencia v roku 2016, ktorá by mohla identifikovať všetky tieto pásma, ktoré by mali byť e, venované aj na iné veci, veci ako rádiové vysielanie, aby sme umožnili tieto bunkové pásma odľah, sa nám podarilo odľahčiť, aby sme takisto mohli vyvíjať nové technológie pre vysokorýchlostné vysielanie a šírenie potom na kognitívne vysielanie spektra, ktoré zatiaľ nie je konkrétne využité. Ľutujem, že otázka migračných nákladov a ekonomická diskusia nebola spoločne e, jasne e, zohľadnená v tejto správe napriek všetkým úspechom, ktoré sa nám podarilo zabezpečiť, pokiaľ ide o rádio ve vysielanie a takisto aj nákupom nových dekoderov pre e, televízne príjimače. A toto nie je len taká maličká diskusia. Musíme si uvedomiť, že tí, ktorých e, sa toto týka e, pokiaľ ide o náklad, e, kupovanie licencia, tak ďalej, ich to bude veľmi zaujímať. Takže ja navrhujem niekoľko pozmenení, pokiaľ ide o licencie, rádiové, televízne a takisto aj dodržiavanie pri nákupe týchto licencií všeobecných pravidel, takisto aj vypracovanie priestorov dopadové štúdie. Toto je konkrétny bod, ktorý nebol konkrétne spomenutý v návrhu komisie. Ľutujem, že návrh komisie je trošku taký nedostatkový, e, pokiaľ ide o mimokomunikačné elektronické e, e, mimo elektronické komunikácie. Vieme, že by sme sa mali venovať aj mobilným technológiám a mali by sme sa takisto aj maličko veľkú časť spektra ponechať na inovatívne aplikácie a e, ponechať to otvorené aj ďalším e, e, technológiám. Toto je len niekoľko poznámok, ktorú som chcela predložiť k tejto diskusii a dúfam, že zajtra počas vypočutia, ktorú SD zorganizuje, budete takisto účastní, pretože sa to bude venovať práve tejto problematike. Paul Rübig. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ďakujem za slovo. Ja sa chcem poďakovať kolegovi Hökmarkovi eh, za eh, rozpracovanie tejto témy. Hovorí pán Rubik. Rubik, toto je téma, ktorá si zasluhuje výsostnú našu pozornosť. V podstate ide o technológie, ktoré by eh, mali byť podchytené, aby sme to využili. Treba samozrejme byť dôsledný pri pridelovaní frekvencií či form formou aukcie, či, tej formou, či formou mechanizmu e, tzv. súťaže krásy. E, treba skutočne e, mať prehľad, taký katalógový prehľad, aké sú, aké sú podmienky v členských štátoch a inde na svete. Skutočne treba mať taký prehľad, aké možnosti sa ponúkajú a čo môže priniesť spolupráca medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a Európskou komisiou keď hovoríme o pridelovaní frekvencií, ako je v úvodnom ustanovení 18, treba mať niečo pre um, núdzové situácie a a čo je vlastne k dispozícii. A keď sa pozrieme do 7 e, trojky e, komisie, tak tam je to formulované E, veľmi e, dobré a e, myslíme si, že vlastne tie organizácie modrého svetla majú mať svoje prevencie a myslíme si, že je dôležité využiť synergický účinok a musíme si aj uvedomiť, že určité, e, určité frekvencie musia byť výlučne e, vyhradené pre rôzne záchranné núdzové služby. Ďakujem pekne, pani Road. Chcem sa poďakovať e, správodajcovi za za, tu, za jeho prácu a za spoluprácu s pánom Rodem, ktorého teraz zastupujem, hovorí pani Hall. Ja mám niekoľko otázok. Niektoré veci sú mi totiž nejasné. E, čo sa týka toho e, termínu 2013, e, v niektorých členských štátoch na to robí ťažkú hlavu a medzi ne patrí aj Spojené kráľovstvo. Text komisie konštatuje, že určitá časť spektra by mala byť sprístupnená. Čo to znamená? má to byť e, realokované do roku 2013, povedzme, aukciou, alebo znamená to toľko, že e, vlastne e, má byť ukončené jeho doterajšie využitie. Teda nie je celkom zrejme, čo sa sleduje touto vetou, týmto konštatovaním. Uvítala by som vysvetlenie. E, zaujal pozmeňujúci návrh číslo 43 od spravodajcu. Zdá sa, že takou najproblematickejšou oblasťou je e, zabezpečenie širokého pásmového internetu na vidiek. A e, je otázka, či je to možné len spoliehajúc sa na trhové síly E, jednoducho sú geograficky určité miesta, kde e, trhové sily a ekonomické prepočty neopodstatnia zabezpečenie takejto služby. A tú službu tam treba poskytnúť, ako to chceme riešiť. Treba si uvedomiť, že môže nastať taká situácia a to by mohlo spôsobiť naštrbenie trhového E, prostredia. E, uvítala by som reakciu na moje otázky, či zo strany komisie alebo zo strany spravodajcu. Ďakujem. E, ďakujem. Pani Nýble. Chcem sa poďakovať e, e, pánovi Hekmarkovi za veľmi dobrú správu, ktorú predložil. Ja chcem predložiť niekoľko pozmenujúcich návrhov a ja som s takou radosťou a so záujmom si prečítala ten správ, tú správu, pretože pán Hakmark veľmi vyvážene podchytil viaceré záujmové skupiny. Ja by som sa chcela dotknúť niekoľkých bodov e, tej správy. Ja vlastne nadviažem na to, čo povedala kolegyňa Trautmann. Musíme, e, musím povedať, že už sme sa e, zamýšľali do hĺbky ohľadom politiky radiového frekvenčného spektra. Keď sme preberali tretí telekomunikačný balík, musíme hľadať rovnováhu medzi sociálnymi, e, ekonomickými a politickými zámermi. No a ak uvažujeme ďalšom vývoji frekvenčnej politiky na EÚ, tak to musí byť e, na základe dodržania tej rovnováhy, ktorá bola taká, taká krech, tak krehko zabezpečená v rámci tretieho komunikačného balíka. A e, po druhé, som toho názoru, že je dôležité zabezpečiť to, aby okrem e, skutočne tej plejady možností širokopásmových technológií a mobilných služieb, bolo, eh, bolo zabezpečené skutočne aj všetky náležitosti týkajúce sa vysielania, aby teda aj terestriálne vysielanie bolo zabezpečené. A, eh, Mm, myslím e, tým vlastne to pásmo pod, pod 700 MHz, kde e, vlastne je to e, frekvenčné spektrum pre terestia terestriálne vysielanie. Na to vlastne už poukázala kolegyňa Trautmann po tretie hovorili ste aj vy o migračných nákladoch teda budú sa uvoľňovať určité pásma, predovšetkým 800 MHz a e, pásma pod tým migračné náklady e, týkajúce sa prechodu z týchto pasiem do iných pasiem kvôli lepšiemu využívaniu. Musia tieto náklady by mali byť nejakým spôsobom e, e, kryté a bolo by dobre e, vlastne toto aj zapracovať, kto bude znášať tieto migračné náklady. Potom tá správa sa dotýka aj otázky interferencie. No a po, samozrejme, pokiaľ hovoríme o rádiových frekvenciách, tak v eh, rádiovom vysielaní, tak to musí byť zabezpečené tak, aby eh, to boli odrušené všetky interferencie. Pán Castillo. Eh, eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela začať tým, že chcem poďakovať Gunnarovi Hokvarkovi za prácu, ktorú vykonal. Zdá sa mi, že je to správa, ktorá eh, pekne načetla, aké sú možnosti Európskej únie, pokiaľ ide o predvoj v týchto možných infraštruktúr, takisto aj pokroku, ako aj konkurencieschopnosti na svete. Je veľmi dobré, že sa pozrel na to z tejto perspektívy a z tohto horizontu, tak zo strednodobého ako aj dlhodobého hľadiska. Na druhej strane sa, si myslím, že naozaj sa mu podarilo eh, vypracovať eh, veľmi, eh, dosiahnuť veľmi dobrý kompromis medzi jednotlivými politickými frakciami a takisto zohľadniť jednotlivé záujmy konkrétnych sektorov. Týmto som chcela povedať, že mali by sme pokračovať v tomto istom úsilí, pretože toto je tá ten základ, o ktorý sa musíme opierať, to je to hlavné stanovisko eh, parlamentu v rokovaniach s radou a preto je veľmi dôležité počas týchto rokovaní, aby to bol jasný spoločný postoj zo strany EP. Sú tu niekoľko otázky, ktoré by som tu chcela spomenúť, ale v každom prípade e, nie sú až také dôležité. Určite ich spomeniem v niektorých pozmeňujúcich návrhoch a myslím, že ten dnešný signál je jasný. Parlament má stanovisko, ak by bolo E, to možné jednomyselné, to by bolo o to lepšie, e, pretože mala by prísť na rokovanie s radou e, s týmto jednomyselným stanoviskom, to by bolo najlepšie pokiaľ ide o rozšírenie pásiem, hlavne pre základné sektory, ktoré budú potrebovať takéto mobilné vysielanie, tak ako to spomína správa. Myslím si, že toto je zásadné a kľúčové. A preto to je, e, myslím, že ten náš dnešný signál, ktorý dnešné stanovisko, by sme mali si ho ponechať ako jednomyselné stanovisko pre všetky parlamentné frakcie a držať sa ich. Ďakujem. Ďakujem. Teraz udelím slovo komisii, aby sa vyjadrila. Ďakujem za slovo. Ja budem veľmi stručný. Ja skutočne vítam túto správu. E, komisia e, skutočne ju považuje za vynikajúce východisko pre ďalšiu prácu. Poukazuje tá správa na viaceré dôležité aspekty. Snahou komisie je vždy E, usmerniť aj po tej technickej stránke a som veľmi povďačný za to, že viaceré politické skupiny zorganizovali vypočutia, kde sme preberali aj technické aspekty. Chcel by som teraz zareagovať na otázky, ktoré boli adresované komisii. Začnem otázkou pani Trautmann, ktorá sa dotkla oblasti polnohospodárstva. No, členské komisia chce usmerniť členské štáty a zároveň chce zachovať zdravé, e, zdravý trhovný mechanizmus aby, aby skutočne e, e, bol ten e, trh otvorený, aby neboli kladené prekážky novým prevádzkovateľom, ktorí vstupujú na trh. A preto my tlačíme na ten termín 2013 a skutočne je v pláne to pásmo okolo 800 mega uvoľniť, aby skutočne taká zdravá súťaž sa rozbehla v tejto súvislosti. Pán Rubik hovoril o tých pohotovisných službách, e, núdzových službách. Oni majú svoje neočkriepiteľné nároky na frekvenciu ale vždy je, e, vždy je v tejto súvislosti použité to čarovné slovko alebo slovka, ak je to potrebné, keď je to, keď je to možné. Jednoducho v každom členskom štáte načúvame hlasu e, komunity používateľov. Pani Hall hovorila a dopytovala sa na, na, od, na termín 2013 aj na pozmenujúci návrh 43. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako zabezpečiť technologickú neutralitu. Viete, ak majú byť služby poskytované vo, eh, vo vidieckých oblastiach, eh, eh, jednoducho často musíme si uvedomiť, že je na eh, prevádzkovateľov, ktorí dokážu posúdiť, aká rýchlosť, aká forma eh, služby eh, vysokorýchlostného internetu je najlepšia na vidieku. Niekedy je, je, je to dodávka prostredníctvom pevných liniek, ale práve mobilná. No a potom je tu otázka, otázka z takej zdravej súťaže a využívania týchto širokopásmových technológií jednotlivými všetkými zainteresovanými skupinami. Musíme si uvedomiť, kde je spektrum k dispozícii, kto to môže využívať a nezameriavať sa len na jednu skupinu používateľov, ale na všetky skupiny používateľov a skutočne e, snažiť sa aj e, alokačný proces na úrovni členských štátov nasmerovať podľa potrieb národných, podľa toho, aké sú skupiny používateľov. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem spravodajcovi. Ďakujem aj ja, hovorí predsedajúci. Chcem sa opýtať e, pána Hekmarka, či chce k tomu niečo dodať. Ja budem veľmi stručný. Ja sa chcem poďakovať všetkým kolegom za ich e, e, postrehy, podnety. Môžem konštatovať, že som tu nenarazil na nejakú kontroverziu alebo veľký problém. Zdá sa, že ťaháme sa ten istý koniec. E, viete, začíname totiž od e, riešenia problému, ako Európe zabezpečiť e, tie najlepšie možnosti a príležitosti. A od toho sa potom odvíja spôsob uspokojovania tých rozmanitých potrieb, viete, dôležité je, že sa pozeráme dopredu, ako veci chceme, aby vyzerali o 50 rokov. Myslím, že to bol pán Rubik tie zmeny v tejto technologickej oblasti sú, sú, sú veľmi rýchle a tých ďalších 5 rokov to bude ešte rýchlejšie, než to bolo počas ostatných 5 rokov. A e, e, viete, len e, e bude e, niekoľko príležitostí, aby sme vedeli zabezpečiť to, čo potrebujú e, tí, ktorí zabezpečujú vys, vysielanie, či televízne alebo rozhlasové. Samozrejme, alfa a omega je digitálne terestriálne e, vysielanie. Musíme mať dosť e, frekvencie, aby sme otvorili dvere kultúre a e, novým médiám. No a čo sa týka otázky pani Hall, myslím, že je dôležité to, aby sme sa predovšetkým pridržiavali veľmi striktne termínu 2013, aj keď si uvedomujem, že v niektorých členských štátoch to bude oveľa ťažšie a ide o to, aby sa začalo čo najskôr, ak hovoríme o pokrytí, e, tak e, v mojom pozmenujúcom návrhu, o ktorom hovorila pani Hall, tam hovorím o technologickej neutralite. E, môžeme hovoriť o, o, o povinnosti e, prevádzkovateľov zabezpečiť plnohodnotné pokrytie, ale vieme, že je obrovský rozdiel medzi mestskými konglomerátmi a vidieckou, vidieckou oblasťou. Asi je rozdiel me, medzi metropolitným Štokholmom a e, Laponskom. Používam príklad z mojej domoviny. Všetci občania majú národ rok na prístup k týmto možnostiam. No a v neposlednom rade, ako ako posilniť efektívnosť. Treba skutočne zvážiť všetky možnosti v prípade všetkých technológií. Našou snahou má byť čo najlepšie využiť to spektrum, ktoré je k dispozícii. A potom máme aj migračné náklady. Malo by, malo by to byť riešené tak, aby migračné náklady boli pokryté aukčnými výnosmi. A ako to zabezpečiť? To necháme na členské štáty ich regulačné orgány, pretože vieme, že tie podmienky sa líšia od štátu k štátu. Niektoré e, e, členské štáty majú veľa televízneho vysielania v určitom frekvenčnom pásme, iné nie. E, takže treba príjmať pragmatické riešenia na úrovni členského štátu. To je všetko z mojej strany. Teším sa na pozmeňujúce návrhy a ďakujem za všetko úsilie posiaľ vynaložené. Bedanke mich herzlich. Ďakujeme pekne. A teraz e, ešte pripomíname, že lehota na pozmeňovacie návrhy je 9. marca o 12. hodine na poludne. Týmto prejdeme k bodu 5, 6, 7 a síce k hlasovaniu. Budeme hlasovať elektronicky. Dúfam, že máte všetci hlasovacie kartičky, aby sme to mohli čo najskôr vybaviť. Uh, we will, we will see. Tak. Hallo. So, können wir loslegen? Alles Takže, ak ste všetci pripravení, tak ideme na to. Prvým bodom, o ktorom budeme hlasovať, je Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu. Ide o nový politický rámec pre európsky cestovný ruch. Autorom je pán Šaci Markakis. A začneme hneď hlasovať. Kompromis 1. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Teraz e, číslo 5, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 2, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Číslo 11, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Pozmiaci návrh 13, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 18. Kto je za? Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 3. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 29, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 31, kto je za, 27 bola stiahnutá. Hlasujeme o návrhu 31. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené 32. Kto je za? Proti? Ešte raz, prosím. Návrh 32, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Kompromis číslo 5. Je k nemu ústny pozmeňovací návrh. Je nevyhnuté to prečítať? Pani Trautmann by chcela. Áno, ja by som chcela navrhnúť, aby sme dodali so súhlasom spravodajcu do... Sociálny cestovný ruch, čiže potom zozname Heritage Tourism by sme spomenuli aj tento sociálny turizmus. Takže po kultúre príde aj sociálny cestovný ruch. Kto je za takéto znenie, prosím? Ko kompromisu 5? Ešte raz. Kompromis 5 s týmto ústnym pozdňujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 4. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 37, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 38, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 39, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 6, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 48, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 49 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Návrh 50, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 54, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 56, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 58, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 61, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. A teraz e, záverečné hlasovanie bude elektronické. Otváram hlasovanie. Ešte minútku. Končím hlasovanie. Sú nejaké problémy. A výsledok. Takže ešte jeden chce hlasovať za. Tak, aby sme to mohli schváliť veľkou väčšinou. Blahoželáme všetkým, ktorí sa podelili na tejto správe. E, takmer jednomyselne sme túto správu schválili. Teraz bod 6. Efektívnosť a účinnosť financovania EÚ v oblasti odstavovania jadrových elektrární. E, autorom je pán Balčitis. Máte pred sebou všetky potrebné dokumenty. Hlasujeme. Pozrieť návrh 5, kto je za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 4, kto je za. Proti zdržali sa, schválené 6, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 7, kto je za, dobre, dobre, 6 si preveríme, preverujeme návrh 6, otváram hlasovanie. 6, elektronisch vot. number 6, open, EPP, I uh, want to watch. Uh, Zo skupiny EPP je jeden poslanec na viac, ktorý hlasuje. Ja? Ja, okay, okay, okay. Kalfin hat keine Karte. Okay, vote is closed. Končím hlasovanie. 16 za, 22 proti. Kalfin plus, to znamená 17. 17 za, 22 proti. Teraz sedmička. Kto je za? Proti? Zdrželi sa zamietnutí. 10 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Aj tak to odpadá. Teraz osmička. E, prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? zdržali sa e, zamietnuté. Deviatka, opäť v dvoch častiach. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť, to je za, proti, zdržali sa e, schválené. Dvanáctka, dve časti, prvá časť, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, aj to je zamietnuté. 13, teza je za, proti, zdržali sa, schválené. 11, to je za, proti, zdržali sa, schválené. 14 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz návrh číslo 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené 17. Kto je za? Malý moment. 17 odpadá. Takže 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté 19, kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. 21 za. Proti. Zdržali sa schválené. 22 za. Proti. Zdržali sa schválené. 23 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie 1, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 2. Dvojka odpadá. Teraz trojka v dvoch častiach. Prvá časť to je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ešte stále jeden poslanec ZPP je naviac. Takže hlasovanie týmto končím. 39 hlasov za, nikto nebol proti, teda veľkou väčšinou sme túto správu schválili. Teraz prejdeme k bodu 7. Jednotný trh pre podniky a rast. Hneď prejdeme k bodu 1, kto je za. Proti, zdržali sa schválené. Kompromis 1, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené 5, e, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ešte raz 5, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 6, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 2, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Sedmička, kto je za? A prepáčte, sedmička odpadá. Teraz e, deviatka, kto je za? Proti? Združili sa zamietnuté 10, kto je za? Proti? Združili sa schválené. Kompromis 3, kto je za? Proti? Združili sa schválené. Kompromis 4, kto je za? Proti? Združili sa schválené. Kompromis 5, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 22, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 24, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Bolo to tesné, tak si to preveríme. Preveríme návrh 24. Yeah, closed. Končím hlasovanie. Návrh bol schválený. Kompromis 6, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. 27, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. 28, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. 30, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 31, kto je za? Proti, zdržali sa schválené 32 kto je za, proti. Preveríme si to pre istotu. Preverujeme návrh 32. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 33, kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tento návrh bol schválený, srdečná vďaka. A týmto môžeme prejsť k ďalšiemu bodu na programe, a síce bod 8. E Opäť sa musíme ponáhľať, pretože o 17.30 príde pán komisár Tajani, ale to sa nám podarí. Samozrejme, nemáme stres kvôli tomu, že príde pán komisár, ale preto, že máme ešte predtým tak veľa práce. E, preto otváram hneď prvý bod Únia inovácií, transformovania Európy a pre svet v období po kríze. Spravodajkyňovej pani Merkis e, dostane prvá a jediná slovo. Bol by som rád, keby ostatní e, sa ukľudnili a boli v tichosti. Neviem, čo je na tom také ťažké. Môžete sa predsa baviť mimo sály. Bod 8. Pani Merky, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. A najskôr by som sa rada poďakovala všetkým kolegom za ich spoluprácu a za to, že sa podielali na príprave tohto dokumentu. Um, inovácie sú prioritou, a v tomto sa zhodneme s viacerými kolegami. Je to e, správny prístup, pretože podľa mňa inovácie sú e, veľkou výzvou e, a sú hnacou silou Európy v súčasnosti. Um, čo je teda hlavné v tejto správe? Myslím, že pre inovácie je dôležité sústredenie ak by sme to porovnali, napríklad tak tvrdíme, že máme dočinenia s veľkými výzvami, áno, je to pravda, ale um, ak nemáme spoločné výzvy, musíme sa snažiť e, pomenovať tieto spoločné výzvy a riešiť ich spoločne. Ak napríklad e, máme dočinenie s požiarom domu, nebudeme predsa polievať záhradku, ale môže to byť e, výsledok hasenia tohto požiaru. Musíme sa snažiť e, zadefinovať tie hlavné výzvy, ktorým čelíme. O to som sa snažila aj v tomto návrhu. A máme v podstate tri hlavné výzvy, ktorým čelí naša spoločnosť a tie e, sú také rozsiahle. Poprvé, demografické zmeny, ďalej starnúce obyvateľstvo, urbanizácia a migračné toky. E, toto e, je výzva, ktorá je výzvou pre celú spoločnosť e, a e, Ehm, všetky tieto faktory majú spoločného menovateľa. To je teda prvá veľká výzva. Po druhé, udržateľné riadenie zdrojov a znižovanie závislosti na prítoku nových zdrojov. To znamená presun k spoločnosti, ktorá recykluje, sústreďovanie na eh, odstránenie nedostatku vody a tiež eh, na druhej strane prebytok vody eh, vo forme záplav v niektorých častiach Európy. Ako teda môžeme nahradiť tie zásadné súroviny v Európe? A po tretie, stabilný hospodársky základ preto, ako by sme sa dostali z hospodárskej krízy posilňovaním spoločnosti, ktorá bude zložená na vedomostiach a tiež, e, ako by sme posilnili konkurenceschopnosť Európy. To sú podľa mňa tri hlavné výzvy, na ktoré sa musí Európa sústrediť. E, vo svojej správe volám po celostnom prístupe. To znamená, ak toto sú tri e, domy, ktoré horia, musíme hasiť tento požiar formou Európskej komisie vo všetkých politických oblastiach, pretože nemôžeme sa sústrediť na niektoré tie menšie výzvy, a kým máme tieto veľké, obrovské tri výzvy, ktorým musíme čeliť najskôr. Ako sa s tým teda vysporiadať? Myslím, že podpora inovácií je založená na spolupráci na najšej úrovni. Musíme si uvedomiť, že je tu jeden základný faktor, a síce občan. Často hovoríme o trojuholníku, eh, ktorý je medzi vládou, výskumnými e, zradeniami, teda vedou a firmami, ale myslím, že práve občan a jeho spotreba alebo jeho celkové správanie je hnacou silou e, pre inovácie a taktiež tvorivosť občana môže dosiahnuť zmenu. Ak sa budeme sústreďovať na občana, e, zaujímame úplne iný prístup, pretože samotní občania sú inovatívni. Ja popisujem tento ich faktor inová aktivnosti vo svojej správe. Napríklad zaznamenali sme, že doposiaľ sme sa sústredovali na technológie a tiež na výrobky, ale inovácie majú o mnoho širší rozsah. Môže to byť napríklad aj e, proces, môže to byť sociálne inovácie, môže to byť produkt, môže to byť služba, alebo tiež hnutie. Čo presne je hnutie? Alebo pohyb e, keď sa napríklad pozrieme aj na Facebook, e, to je e, dosť zásadný pohyb e, a hnutia. Nedá sa popísať nejako inak. Iba ako do zásadný posun spoločnosti. Teda ja po svojej správe sa sústreďujem na občana, na tieto zásadné zmeny spoločnosti a tiež na prístup k financovaniu. Dostupnosť financovania je dôležitá pre všetky firmy, aj pre vedeckú obec, ale najmä pre malé a stredné podniky. Mali by sme e, rozšíriť náš úroveň služieb, mali by sme e, sa snažiť vytvoriť jednotné miesto kontaktu. Malé stredné podniky často nemajú čas Eh, po nociach študovať všetky predpisy, eh, na koho sa obrátiť, koho požiadať o financovanie alebo o záruky. Musíme mi takúto službu poskytnúť. Ak chceme zjednodušiť inovácie, musíme zjednodušiť prístup k financovaniu a musíme tiež eh, zlepšiť úroveň služieb v oblasti inovácií. Myslím, že zásadným bodom by bolo znižiť počet nástrojov. Musíme sa sústrediť na financovanie a nie e, na zdieľanie rizikového kapitálu. Teda myslím, že by sme sa mali snažiť o zjednodušenie nielen pokiaľ ide o zameranie, ale aj e, v oblasti financovania. Teda zjednotiť viacero týchto nástrojov e, a rôznych grantov a programov, spojiť ich a využiť skúsenosti a poskytovať podporu formou rôznych nástrojov alebo grantov tak, aby sme si uvedomili, že nie my vieme, ako sa inovuje, ale občania. Často úradníci vôbec nemajú prehľad o tom, ako tieto procesy fungujú. Mali by sme to e, o mnoho viac nasmerovať na odborníkov. Tento proces e, podpory. A zapojiť do toho aj samotné malé a stredné podniky. A ešte posledná vec. Sociálne inovácie sú mimoriadne dôležité. Ide len o to, ako zadefinovať tento pojem. Nie je to nič iné ako otvorenie možnosti pre každého, aby zmenil svoje prostredie, v ktorom žije. Nemáme na mysli životné prostredie, iba životné prostredie, ide aj napríklad o to, aby pracovníci mali možnosť ovplyvniť svoje pracovisko, aby občania mali možnosť ovplyvniť fungovanie spoločnosti, aby podniky mali možnosť ovplyvniť podnikateľské prostredie. Často sa sústreďujeme e, iba na pracovníkov, aby oni ovplyvňovali e, svoje pracovisko, aby e, zvyšovali efektívnosť, ale myslím, že je nevyhnutné, aby sme sa snažili podporovať inovácie. Myslím, že E, toto by bol výsledok e, tohto zamerania. E, možno by sme nemuseli spúšťať tak mnoho odlišných programov, ako to podporiť. Dá sa to to podporiť už len samotným zameraním. Ďalej sú to otázky, ktoré súvisia so štandardizáciou. Ochotne budem s kolegami o tomto rokovať a taktiež o jednotný trh, o ktorom sme práve odhlasovali myslím, že otvorenie jednotného trhu a vytvorenie toho rozsiahleho trhu pre inovatívne služby a produkty je mimoriadne dôležité. Myslím, že v tomto smere máme pred sebou ešte veľa práce. Po svojej správe sústredujem na otvorenie tých trhov, na ktoré sme zatiaľ ešte nemali žiadny vplyv a síce e, je to trh so zdravotníckými produktmi. E, to je veľmi dôležité e, Ďalej verejné obstarávanie, ktoré môže dosť výrazne podporiť inovácie. A ďalej tiež regióny sú e, veľmi dôležitým partnerom a e, v riadenia, pretože sú veľmi blízko malým a stredným podnikom a tiež vede a výskumu a tiež veľmi blízko občanom. Ešte raz ďakujem všetkým kolegom za ich príspevky a pripomienky. Už teraz sa tešíme na spoluprácu. Dankeschön. Ďakujeme pekne, pani kolegyne Sartori. Grazie, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela najprv poďakovať eh, kolegyni Merkisovej eh, za to, že veľmi dobre pracovala na tejto správe. A Eh, ktorá je veľmi dôležitá, aj keď v tejto fáze je ešte dosť všeobecná. Domnievame sa, že ten návrh zo strany kolegyne Merkis viac menej si pokrýva takisto aj text komisie a šťastí, poskytuje nové eh, prístupy, hlavne pokiaľ ide o prístup k európskym e, financiám a myslím si, že toto je veľmi dôležitá e, vec, pretože je to e, veľmi dôležité pre sociálnu inováci- sociálne inovácie. Takisto s veľkou pozornosťou zohľadnila koncept, ktorý pre mňa je veľmi dôležitý. Ide o prírozový charakter, čiže tie potreby, keď sme spomínali inovácie, E, sme zdôrazňovali, že by sme chceli pokryť všetky e, odvetvia e, pracovných aktivít, ako aj všetky sektory. Takisto súhlasím s tým, čo pani Merkis povedala, pokiaľ ide o dôležitosť zamerať sa na, jedno, na na ľudí, ale sú to aj ďalšie záležitosti, ktoré by mali mať dôležitejší charakter, čiže E, ktoré by mali ešte doplniť e, ďalšie záležitosti. Poprvé ide o e, to úlohu podnikov, ktoré by mali zohrávať veľa väčšiu úlohu. Vysvetlím Možno, že mám len pochybnosti, ktoré ešte doteraz boli spomenuté, len vtedy, keď sa hovorilo o úlohe podnikov v rámci inovácií, aké môžu zohrievať. Nemôžeme sa zameriavať len exkluzívne na uh, ústrednú úlohu eh, ľudí alebo individualít, ale takisto sa domnievam, že by sme mali pritiahnuť našu pozornosť takisto aj na úlohu eh, podnikov. Druhý bod, ktorý by som chcela zdôrazniť, je spojený s témou komunikácií. Vo komunikácie takisto ide aj o sektor, eh, ako aj ďalšie iné, kde je veľmi dôležité komunikovať. To je to zásadné, veľmi eh, si dobre všetci uvedomuje, ako je veľmi ťažké eh, šíriť všetku alebo informácie o našej práce, ktorú to vykonávame a preto je veľmi dôležité takúto komunikáciu, tieto informácie zabezpečiť ich šírenie medzi čo najväčší počet ľudí, aby vedeli o aktívnych činnostiach alebo o aktivitách, ktoré e, sú, sa tu zabezpečujú. A to je teda tá druhá téma komunikácie alebo informovanosti, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá. Ale takisto okrem tohto by som chcela spomenúť e, všetky administratívne procesy, všetky administratívne postupy, pretože i poprvé je dôležité síce komunikovať, ale po druhé je potrebné e, pozmeniť a inovovať administratívne postupy, aby neboli takou záťažou. Ďalšia otázka, absolútne súhlasím e, s dôležitou e, spoluprácou medzi jednotlivými členskými štátmi, ako aj regiónmi, ktorá je, ale ktorá by mala ešte narastať s pritiahnutím pozornosti aj na ďalšie záležitosti. E, vieme, že máme rôzne kontaktné miesta kontaktné body. E, niekedy ich je až príliš veľa a keď chceme zabezpečiť dobrú spoluprácu, môžeme si e, predstaviť, že teda táto spolupráca môže ísť cez tieto kanály, ktoré už existujú, alebo teda ich môžeme nahradiť. A tu sú dve veci, ktoré by som chcela spomenúť, pán predseda. Poprvé, chcela by som, aby bolo zapracované už nejakým spôsobom tiež otázka, e, ktorá bola spomenutá zo strany komisie. Poprvé, návrh v roku 2011 prijať pilotný pro, európsky eh, projekt v oblasti sociálnych inovácií, to bolo spomenuté, a takisto aj aktivovať nový výskumný eh, projekt, ktorý by bol znova v oblasti sociálnych inovácií. Myslím si, že toto odpoved, zodpovedá práve tým očakávaniam, ktoré eh, spomenula aj pani kolegyňa Merkis vo svojom návrhom, takže domnievam sa, že by sme mali komisii pozitívne odpovedať na túto požiadavku, pretože ide o kľúčovú vec. A nakoniec, pokiaľ ide o výskumný inovatívny program e, v oblasti verejnej správy, e, toto je veľmi dôležité pre mňa, pretože e, spôsobuje mnohé ťažkosti pre našich občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Mám ešte piatich ďalších poslancov, ktorí si prihlásili o slovo. Eh, bol by som rád, keby ste sa obmedzili na dve minúty, pretože inak to naozaj nestihneme. Teda dve minúty, pán Rubiš ako prvý. Ďakujem, pán predseda. Eh, rád by som zablahoželal kolegyne, pretože inovácie a aplikácia nových opatrení na trhu a vytváranie nových pracovných miest a dobre platených pracovných miest je dôležité, preto sa musíme zamyslieť nad tým, ako môžeme podporiť aj infraštruktúru výskumu budúcnosti správe a rozpočtom pre hospodárstvo alebo regionálny rozvoj e, získame nové možnosti v oblasti potravín, krmiv, vody, e, energii, ako zlepšiť e, infraštruktúru v oblasti výskumu, ale aj v oblasti napríklad medicíny, ako vytvoriť rámec pre tento výskum a práve na regionálnej úrovni by sa mohol rozvinúť celoeurópsky koncept, tak aby sa výsledky výskumu zo 7. rámcového programu mohli potom posúvať a aplikovať priamo v praxi e, v infraštruktúre a tým by sa z nich stávali nové produkty a nové služby. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Vidal Quadras. Pán Vidal Quadras. Thank you, President. Um, this, this... Ďakujem pekne. Táto správa týka sa e, únie inovácií je e, skutočne postavený na dobrých základoch a správne poukazuje na to, že inovácia je dôležitá nielen pre trvalo udržateľný rozvoj hospodárstva a pre tvorbu pracovných miest, ale je e, nevyhnutným je nevyhnutnou reakciou na nové výzvy typu demografických zmien alebo uh, prechod na efektívne využívanie zdrojov. Preto e, e, nutno privítať tento pohľad za správodajcu, ktorý pristúpil k tomuto materiálu e, pohľadom z dola nahor a tento pohľad nám umožňuje viac zohľadniť profil e, konzumentov a to je veľmi dôležité pre inováciu. Je dôležité podporovať inováciu, prístup k trhu, odstraňovanie prekážok na trhu, ďalej e, prierezový prístup a spolupráca medzi všetkými subjektami, podnikmi, e, vládou inovačné partnerstva. Teda e, vo všeobecnosti tá správa sa uberá správnym smerom. Jedna drobnosť mi tam vadí a to e, každý samozrejme sme e, v určitej časti toho politického spektra a spravodajca používa také pojmy, ktoré ma naplňajú určitými otázkami. Čo je to sociálna inovácia? Ja by som to mal rád vysvetlené. A ďalej, odčlenenie ekonomickej úlohy od využívania zdrojov. Sice slova sú to pekné, ale neviem, čo sa za nimi skrýva. Znie to príliš utopisticky na môj vkus. Ale inak môžem pozitívne privítať e, túto správu. Pani Kavalio. Thank you very much, uh, President. Ďakujem pekne. Ja chcem uh, uh, sa poďakovať spravodajcovi, spravodajkyni, pardon. Ja by som rada vlastne urobila jednu poznámku, ktorá je všeobecne platná pre všetky iniciatívy EÚ uh, ohľadom inovácií keď si povieme, že budeme mať veľký program inovácií, tak aj budú tie inovácie. Je to veľmi zložitá vec. Musíte mať e, sektor výskumu, dobré financovania, musíte mať dobré financovaný efektívny systém vyššieho vzdelávania, potrebujete mať sociálne, sociálny potenciál e, obyvateľstva, to je podmienené vzdelávaním, musíte mať správne pracovné podmienky, musíte mať flexibilnú demokratickú spoločnosť musíte mať funkčný trhový mechanizmus a ďalej potrebujete aj kultúru, inovačnú kultúru. E, e, teda tých komponentov je veľmi veľa, ale stačí, ak by chýbal čo je len jeden z nich a nedôjde k inovácii a Európa sa môže dopracovať ku sklamaniu, pretože e, otvorila viacero inovačných iniciatív a pritom sa môže stať, že k tej inovácii nedôjde. E, možno povedzme to zlyha na tom vzdelávaní e, a preto e, tá inovácia nie je čosi automatické. Mali, mali by sme preto poukázať na tú zložitosť systému inovácií. E, mali by sme poukázať na všetky tie komponenty, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie inovácií. Teda nestačí len koncipovať nejaký rozsiahly program a týmto končí. Týmto zďaleka nekončí. Ale v každom prípade tá správa je veľmi dobrá. Ďakujem. Pán Lamberts. E, ja sa obmedzím e, vo svojom vyjadrení len na tie e, spoločenské výzvy. Isté každý môže mať svoj názor na tieto spoločenské výzvy, ale určite to má bezprostredný dopad na inovačnú politiku. Ja by som sa chcel zamerať na tri také výzvy, možno sa odkloním od tej línie vytýčenou Judith Merkis. Jej e, e, druhý bod e, jednoducho je prechod na trvalé udržateľne využitie zdrojov. Jednoducho zdroje sú obmedzené na našej planéte a musíme ich efektívnejšie využívať. Ak sa nám to podarí, môžeme byť celosvetovými lídrami v tejto oblasti. Teraz prejdem k tým ďalším dvom výzvam. Prvá sa týka sociálnej súdržnosti, sociálnej súdržnosti v EÚ. A hovoríte o dobrej organizácii, o migrácii, to všetko potom spadá. Je to obrovská výzva pre EÚ. E, vlastne narážame na zväčšujúce sa rozdiely medzi rôznymi regiónmi, krajinami a vrstvami spoločnosti. A to je výzva, výzva pre EÚ e stabilný e, e, ďalší rast Európy. Tretia poznámka sa týka zdravia. E, naša demografická štruktúra vykazuje starnutie a pritom chceme mať dobrý zdravotný stav a preto zdravie je tretím bodom, ktorý mi leží na srdci. Mm, ďalšia otázka, či sa chceme, či, sa chce, či chceme považovať za výzvu konkurencieschopnosť ako takú. Určite potrebujeme mať trvalo udržateľnú ekonomiku, ktorá podporuje zmienené ciele, ale ale či ekonomika má slúžiť len tomu, aby sme sa mali, te, te, mali mať všetci dobre. Podľa mňa ekonomika je prostriedkom, nie je tým cieľom. A potom mám ešte navrh týkajúci sa redačnej úpravy e, niektorých tých bodov správy, ktoré by mohli byť trošku také údernejšie. Ďakujem pekne, pán Tuja. Ja e, sa chcem pripojiť e, k tomuto veľmi priaznevému hodnoteniu e, tejto správy kolegyne Merkis a chcem povedať, že je to veľmi inovatívna práca, takže toto je naozaj veľmi dobrý prístup, takže naozaj je to inovatívne a chcem súhlasiť s tým, čo povedali aj ďalší kolegovia a možno navrhnúť ešte ďalšiu e, záležitosť. Predložím určite niekoľko pozmeňujúcich návrhov a zdá sa mi, že by sme mohli v rámci tejto práci, ktorá teda má integrovaný prístup a naozaj je to veľmi e, pekne rozpracované, že by mali by sme zdôrazniť všetky priemyselné sektory, ktoré sa týkajú inovatívnych záležitostí, ktoré by mohli byť veľkým príspevom kom preto, aby sme realizovali tie ciele, ktoré boli stanovené ako hlavné výzvy Eh, v rámci inovácií. Eh, takže chcem zdôrazniť, eh, a teda zúčastním sa takisto aj na odprezentovanie jednej štúdie, ktorá bola vypracovaná panelom odborníkom na čele s profesorom Bajom v tejto oblasti a e, bude to naozaj príspevok, e, ktorý by mohol byť zaujímavý pre šírenie inovácií, pre tieto nové služby ino- v oblasti inovácií. Takže domnievam sa, že tento dokument by mohol byť veľmi zaujímavý. Určite, že nenahradí e, túto metodológiu, tento prístup, ktorý ste spomenuli vo vašej práci, ale takisto možno by sme ste sa mohli inšpirovať z tejto práce a pretože ide naozaj o nový eh, sektor, kde eh, sa eh, kde nájdú pracovné miesta nielen ženy, ale takisto aj mladí a môže to byť práve veľmi kľúčový prvok, ktorý by sme mohli zdôrazniť otázku v pohľavia aj v tejto oblasti. Ešte raz by som chcela poďakovať kolegyni za jej prácu. Frau Kollegin Herzog. Herzog. Ďakujem za slovo. Ja budem veľmi stručná. Chcem sa poďakovať spravodajcovi. Je to veľmi dôležitá správa a plne súhlasím s tým, čo tu odznelo. Chcela by som poukázať na jeden aspekt, ktorý by si zaslúhoval e, väčšie rozpracovanie v správe. Ide o úlohu členských štátov Viete, nevytvárame úniu inovácií na miesto aktivít členských štátov v oblasti inovácií. Jedno existuje popri druhom, aby členské štáty nemali pocit, že táto vec sa rieši na úrovni únie a členský štát e, už nemusí sa tým zaoberať. V minulom roku e, keď sme tvorili rozpočet, tak Maďarsko prezentovalo, že dokázalo ušetriť 70 rozpočtovaných prostriedkov na inovácii. To bol príklad od nás doma a to je teda veľmi smutný príklad. Väčšina členských štátov a, a všetky, všetky členské štáty, ako aj EÚ, musí myslieť na inováciu a inovácia musí byť strategickou prioritou. A, a keďže vlastne aj e, pracujem na rozpočte, e, pozorujem, že inovácie E, z hľadiska rozpočtovania zohrávajú okrajovú úlohu, že ak niečo zvýši, môže sa to dať do e, kategórie inovácie. Ja som chcela na toto poukázať, na tieto dva aspekty e, predložím aj pozmeňujúce návrhy, že táto únia inovácie nenahrádza inovačné aktivity na úrovni členských štátov, naopak doplňa ich a je paralelnou Ešte e, e, pán Ikuče e, Eh, chcel niečo povedať na miesto neho, vystúpi pani Merkis. Budem citovať. Chcem sa poďakovať pani Merkis za dobrú spoluprácu, aj za koncipovaný materiál. Eh, za výbor kultúry a vzdelávania eh, bude, odhlas, od, bude, o ňom sa bude hlasovať v našom výbore budúci týždeň. Som veľmi rád, že vzdelávanie a inovácie sa dostáva do popredia priorit EÚ. EU za výbor kultúry a vzdelávania e, vznášame všeobecnú pripomienku e, potrebu týkajúce sa e, týkajúce sa vytvorenia priestoru excelentnosti v oblasti vzdelávania. Treba prehlbiť spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikovým sektorom. Takisto treba myslieť aj na odbornú prípravu počas vzdelávacieho procesu a bezprostredne po ňom priamo v, v pracovnom procese. Konec citátu. Pán Latore, máte slovo. Thank you very much, Chairman. I would like to thank also the Ja sa chcem poďakovať pani Merky spravodajkyni za vynikajúcu prácu. Ja e, v mojom vyjadrení by som chcela e, by som nadviazať na vyjadrenie e, pani Herzog. Hovorí teraz zastupkynia Európskej komisie. Treba sa zamerať na e, význam, e, strategický význam inovácie. Inovácia nie je čosi samostojné, ale inovácia je neoddeliteľnou súčasťou ostatných politík. Ako povedala pani Carvalho, nejde o program, ale aj ide aj o opatrenie. No a, a musím povedať, že toto je veľmi silný prvok tej správy. Keď sa hovorí o fiskálnej konsolidácii, vieme, že nie je veľa peňazí na inovácii v tých štátnych rozpočtov, ale nesmieme e, robiť kompromisy v rozpočte na úkor vzdelávania inovácií do budúcnosti. Ako povedala spravodajkyňa, e, prístup k finančným prostriedkom je veľmi dôležitý e, pre inovácie. Existuje veľa e, fóriem financovania, finančného krytia a to v závislosti od povahy podniku malej strednej firmy a je dôležité e, dostať von to posolstvo, že potrebujeme granty, e, potrebujeme kapitál, potrebujeme záruky a e, potrebujeme množstvo finančných mechanizmov. Aj univerzity by mali mať prístup k financiám a ten prístup k financiám je ovplyvnený v značnej miery od stupňa autonómnosti fungovania. Pani Santoris poukázala na veľmi dôležitú vec, ktorá súvisí s inováciou. Je to vlastne odkomunikovanie výsledkov. E, musíme mať jasnú stratégiu, ako chceme používať výsledky a ako ich chceme odkomunikovať. E, mechanizmus jedného kontaktného miesta je veľmi e, dôležitý aj naša komisárka veľakrát na to poukázala. Možno by sme mali mať akúsi sieť takýchto jednotných kontaktných miest a e, mali by sme sa snažiť, že e, vie že to jedno kontaktné miesto by malo e, vlastne byť schopné odráziť a teda stmeliť tú komplikovanú splieť pohľadov, ktoré vstupujú do hry. Teraz dáme slovo pani spravodajkyni, pani Merkis. Ďakujem za vaše e, zaujímavé podnetny. Ja súhlasím s vami, že tá správa e, má určité e, medzery v definíciách. Pokúsim sa zadefinovať, čo je to, čo je to sociálna inovácia. Takisto e, je dôležité, dôležitá komunikácia, komunikácia predovšetkým dosiahnutých úspechov. Musíme byť konkrétnejší vo svojich vyjadreniach a ja skutočne sa teším na všetky vaše pozmenujúce návrhy, vylepšenia. Inovácia inovácia, nechcem tvrdiť, že je nad inováciou na e, úrovni členských štátov. Ja by som skôr použila výraz popri, e, e, bok po boku, paralelne. Ja si myslím, že ťažiskový je ten pohľad, keď všetky faktory, všet, všetci účastníci sú eh, si postavení ako si naroveň a všetci eh, ťahajú za jeden koniec. Eh, dôležité je skutočne to, aby sme všetci podporovali ten istý cieľ. Inak je to spleť myšlienok, a ktoré roztriešťujú naše sily. Ďakujem pekne. Takže termín na predloženie pozmenujúcich návrhov je 3. marec o 12. Takže skutočne to je veľmi natesno a týmto otváram bod 9. Je to nová politika, obchodná politika pre Európu v rámci stratégie Európa 2020. Takže pán Žip. Ďakujem za slovo. 9. novembra komisia poslala dokument ECOSOKu, parlamentu a rade. A tento dokument samozrejme dorazil na stôl nášho výboru a mali by sme koncipovať stanovisko k tomuto dokumentu. A e, ja e, budem predkladateľom tohto stanoviska. Obchodné subjekty E, e, priemyselná politika musí e, korelovať s ostatnými politikami, musí byť s nimi zosúlodená. Aké sú zásady stratégie Európa 2020? Rast, vytváranie nových pracovných miest a prekonanie pretrvávajúcej krízy to sú e, fakty dnešného života v členských štátoch. Európska únia by mala byť e, a arénou trvalo udržateľného rastu. Preto je veľmi e, dôležité zakotviť určité atributy do bilaterálnych a multilaterálnych dohovod Eh, obchodných dohôd, eh, ktoré, je, eh, ktoré, je, ktoré sú založené na reciprocite, na, na spravodlivých princípoch. Toto je zásada, ktorá by mala byť sperodajný. Daniel Kasperi bude bude zástupcom za gestčný výbor INTA. A ja by som chcel e, počiarknúť e, ten energetický rozmer. Európska komisia už veľakrát rozobrá e, otázku zabezpečenia donávok, energetickej bezpečnosti, ale mali by sme hovoriť aj o princípe reciprocity ak uvažujeme o otvorení energetického trhu. Summit G20 v Soule hovoril o potrebe e, stransparentniť energetické trhy a e, prispieť k rastu týchto trhov. Ďalší dôležitý aspekt je e, otázka energetických zdrojov. Samozrejme, to je kľúčový faktor, ak hovoríme o trhu s, s, s energiami, ak hovoríme o obchodnej politike. No a v uznesení, ktorý sa koncipuje, by sme mali vyhradiť viac priestoru tejto téme. Pani, pani eh, Butikov, Butikofer, pán Butikofer bude E, to preberať. Takisto budeme to preberať aj s komisárom Tajaným a bude to zapracované aj v dokumente komisie. Ďalší bod, globalizácia. To je veľmi dôležitý pohľad, avšak z hľadiska obchodnej politiky nutno konštatovať, že bolo by lepšie, keby sme nemuseli siahať na globalizačný fond pri e, zabezpečení rastu. Globalizačný fond reaguje na trend globalizácie a e, v podstate je to súčasť globalizačného procesu. Využitie tohto fondu e, nie je častý. Je to skutočne len niekoľko desiatok prípadov ale treba e, poukázať na e, potrebu zvýšenej konkurencie schopnosti obchodných subjektov v EÚ. E, malé a stredne veľké podniky zohrávajú dôležitú úlohu v stratégii Európa 2020. Aj v Lisabonskej stratégii sa veľa priestoru vyhradilo malým a stredne veľkým podnikom. Pojednávala sa tam o výzvach pred ktorými stoja a budú stať. E, malé a stredne veľké podniky by mali mať lepší prístup na globálny trh, avšak realita, je taká, že naražajú na mnoho prekážok Treba sa zamyslieť aj nad postavením malých a stredne veľkých podnikov na globálnom trhu. Ich intelektuálne, a intelektuálny potenciál, ako aj administratívny potenciál e, vytvára prekážku a hatí ich úspešný nástup na globálny trh. Vo výbore ITRA, ITRE sme sa venovali eh, inovačnému potenciálu malých a stredne veľkých podnikov a dospeli sme k názoru, že eh, zatiaľ tento potenciál eh, spí, nebol aktivovaný. Neslobodno opomínať aj väzbu na polnohospodárstvo. Predsa ceny potravín sú úzko prepojené na ceny energií. A Vzhľadom na určité rozhodnutia, povedzme v, v potravinárskom, spracovateľskom e, sektore, tak sme čistým dovozcom v niektorých, e, v niektorých e, oblastiach primárneho polnohospodárstva, polnohospodárskej výroby, napríklad v oblasti cukru. No a Tento trh zažíva teraz prílev investícií. V tomto stanovisku nebolo dosť priestoru na to, aby som rozobral všetky dôležité otázky. Venoval som sa len niektorom, niektorým. Medzi nimi bola aj otázka verejného zaobstarávania. To je veľmi dôležitá téma, ktorá si zasluhuje pozornosť v tejto správe. A mm, je to veľmi dôležitý atribút aj pri podpisovaní obchodných dohôd. Prístup na trh prostredníctvom verejných, verejných súťaží, verejného zaobstarávania je dôležité vo vzťahu e, k tretím štátom. Ďakujem. Takže poprosím kolegov, aby boli struční. Pán Rubich, ste prvý. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že to najzasadnejšie je, že sa vôbec zamýšľame nad tým, ak e, sa uzavrie okolo e, rokovaní na úrovni BTO, aké zásadné body e, potom budú pokračovať pre ďalšie kolo rokovania. Potom sú tu otázky, tzv. singapurské otázky, ktoré sa týkajú ochrany vlastníctva, sporskej súťaže, Myslím, že toto všetko musí byť obsiahnuté v stratégii EU 2020. Minulý týždeň e, na úrovni e, štátov e, Perského zálivu, ktoré spolupracujú. Tam sa vedú rokovania už viac ako 20 rokov a ešte stále sa im nepodarilo uzavrieť tieto rokovania. Nie je vylúčené, aby bilaterálne rokovania prebiehali 20 rokov, a dokonca ešte v takýchto e, dôležitých skupinách. Myslím, že je potrebné zvážiť, či by sa nemohli uzavrieť nejaké regionálne dohody, dohody ktoré by sa potom mohli stať podstatne bilaterálnymi dohodami a potom by e, sa tiež viedli primerané rokovanie na úrovni VTO. Táto stratégia podľa mňa by bola rozumnejšia a v tomto smere by aj komisia mala vypracovať nejakú výročnú správu a tam by mala spomenúť, aké bilaterálne dohody e, sa práve prerokovávajú. Ďakujem pekne. Teraz kolega Balčitis na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa rád poďakoval spravodajcovi za e, veľmi rozsiahly dokument, e, kde sa veľmi jasne popisujú problémy a problémy malých a stredných podnikov. Taktiež sa tu spomenul program energetických zdrojov a iné problémy ale musíme si uvedomiť, že všetky problémy sa nezmestia do tejto správy. Ide o to, že v jednotlivých členských štátoch sú rôzne právne normy a v budúcnosti sa musíme snažiť o to, aby tieto prekážky sme ostránili a taktiež um, odvetvie verejného obstarávania a je tiež veľmi problematické, pretože v niektorých odvetviach, najmä v oblasti zdrojov, prístupu e, k zdrojom je situácia v niektorých členských štátoch veľmi zlá. Rád by som podporil tento dokument a dúfam, že sa nám podarí zlepšiť porozumenie a zlepšíme si prehľad o situácii v členských štátoch pre malé stredné podniky. Ďakujem pekne, pán kolega Beautykofer. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa rád pripojil k vďake spravodajcovi. Myslím, že je správne, že nie celkom e, zbytočne podotýka, že to musí byť súčasťou priemyselnej politiky nejako v minulosti keď eh, sa to podnímalo ako súčasť iných odvetví a zdalo by sa, ako by priveselá politika bola podrobená obchodnej politike. Po druhé, rád by som zdôraznil tri aspekty, ktoré eh, by som bol rád, eh, keby sa zvýraznili. Rád by som zdôraznil potrebu ambicióznej stratégie pre inovácie. Bol by som rád, keby sme zdôraznili taktiež, že musíme podporiť produktívnu súvislosť medzi konkurenceschopnosťou a tiež udržateľnosťou. A po tretie, myslím, že je dôležité, aby sme jasne povedali, že práve keď formulujeme e, naše dlhodobé záujmy, musíme vzájomne e, hľadať e, hospodárske záujmy s inými členskými štátmi, ale aj s tretimi krajinami. Už máme naozaj veľmi málo času, hovorí predseda. Ešte však dám slovo kolegyni Trautmann, pretože dnes skladá sa pán Korero Kapasto dnes nie je a vy ste chceli niečo povedať v jeho mene, ak sa nemýlim. Thank you, uh, Mr. President. Um... Ďakujem, pán predseda. Uh, môj kolega Korea de, de Campos chce poďakovať uh, správodajcovi za vynikajúcu správu. Nebudem hovoriť o tých pozitívnych bodoch, o ktoré spomína kolega vo svojej prezentácii, iba tie problematické body. Poprvé, rokovania o e, bilaterálnych dohodách o voľnom obchode sú veľmi zdlhavé a výsledky e, sa dostavujú veľmi pomaly. Európska únia stráca podiel na trhu v smáhajúcich sa ekonomikách a je potrebné venovať pozornosť týmto faktom. Napríklad, e, pokiaľ ide o Čínu, je nevyhnutné si uvedomiť, že potrebujeme lepší vstup a prístup na tento trh a musíme podporiť E, a odstrániť tie nedostatky, ktoré existujú. Po druhé, je potrebné zvýrazniť e, prístup na medzinárodné trhy pre poskytovateľov služieb. To by však nemalo byť na úkor iných e, odvetví v službách. Je potrebné, aby sme vytvárali trhové príležitosti pre tie odvetvia, ktoré práve teraz sú svetkami presunu výroby. Ak E, si to všetko uvedomíme, budeme schopní zabrániť strate inováciám, pokiaľ ide o e, odvetvia, o ktorých dochádza k inováciám. Sú to predovšetkým e, výrobné odvetvia. Po tretie, proces regulačnej konvergencie s tretimi krajinami a taktiež posilnenie noriem medzi vonkajšími a vnútotrhovými normami. Eh, sa nemôžu eh, odvíjať od našich noriem, ktoré sú zamerané na ochranu zdravia a spotrebiteľa. Mm, toto musí ísť paralelne s opatreniami na zabezpečenie záujmov eh, trhových hráčov. Po štvrté oznámenie Európskej komisie plánuje ďalšie využitie unilaterálnych obchodných ústupkov v prípade prírodných katastrof, ako napríklad nedávno v Pakistane. Napriek tomu, že takéto opatrenia e, sú humanitárneho charakteru, môžu mať e, dosť závažný dopad na niektoré európske regióny, krajiny a odvetvia, ktoré už sú e, v veľmi nepríjemnej hospodárskej situácii. Komisia musí e, veľmi pozorne e, zvážiť dopad takýchto opatrení. A posledná vec, nástroje ako napríklad Európsky e, fond na prispôsobenie sa globalizácii sa nesmú príliš podrobne spomínať v tomto znamení komisie. Na druhej strane je dôležité mobilizovať vnútornú politiku EÚ, ako napríklad podporu inovácií a malých stredných podnikov, aby sa zrýchlila reštrukturalizácia a prispôsobenie sa novým okolnostiam na trhu. Toľko teda v mene môjho kolegu Correo de Campos. Ďakujem pekne, pán kolega Odi. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Prepojenie medzi obchodnou politikou a ekonomickými aktivitami, hlavne priemyselného charakteru, je naozaj témou, ktorá na, zanechala veľmi zlé spomienky v mysliach e, No, Pamätám si na komisára Mandelsona, ktorý aplikoval antidumpingové opatrenia trošku na ten svoj spôsob. My sme veľa pracovných miest tým pádom v priemysle stratili a teraz vychádzame e, na báze z, teda z stratégie v rámci Lisabonskej zmluvy, e, aby sme mohli ratifikovať teda obchodné zmluvy. Urobili sme to prvýkrát s Koreou a máme tu ďalšie obchodné rôzne takéto zmluvy, ktoré ešte len prídu a myslím si, že táto správa je naozaj príležitosťou, aby sme e, potvrdili tú našu vôľu dobre pochopiť, e, čo sa teraz e, tu odohráva. Európska únia prešla od multilaterálnych rokovaní k akceleráciou bilaterálnych rokovaní. Ja som tu už 5 rokov a nikdy sme o tomto nediskutovali. Kedy budeme mať naozaj diskusiu o vývoji obchodnej politiky Európskej únie, o, o urýchlení všetkých týchto bilaterálnych rokovaní. My sme urýchli rokovania v rámci Mercosuru, v rámci dohôd o partnerstve a takisto aj v rámci Eurostredozemného partnerstva. Takže ja na záver by som povedal toľko, že keď robíme niečo bilaterálne, tak poprvé musíme mať a naozaj aj sociálnu zložku do týchto bilaterálnych e, opatrení alebo dohôd E, toto je spomenuté len v úvodovkách vo znamení komisie. Má to byť požiadavka, ktorú naši partnery by mali aplikovať práve, aby to bolo VTO+, pretože my viem, že v rámci VTO je to zakázané. Takže ďalej, pokiaľ ide o environmentálne normy, e, pokiaľ ide o netarifné environmentálne normy, z tohto vychádza vlastne e, tá nízkouhlíková ekonomika. Mali by sme mať o tomto aj politickú diskusiu, ak nechceme strácať ďalšie pracovné miesta v oblasti priemysel ďalej, pokiaľ ide o duševné vlastníctva. My sme si nechali ukradnúť všetky tieto naše myšlienky a myslím si, že v rámci e, obchodu by sme nemali na tom zabúdať, ale mali by sme to opierať o bázu reciprocity. Máme vyžadovať reciprocitu vždy od našich partnerov, keď uzatvárame bilaterálne dohody s neviem ktorým partnerom na neviem ktorom konci sveta. Pani kolegyňa Ulskok. Uh, eh, you, Ďakujem, pán predseda. Ja ako tieňová spravodajkynia a vo výbore EITRE by som najskôr rada uviedla, že som veľmi spokojná s úvodom pána Beauty Kofera a rada by som doplnila niekoľko aspektov eh, vo švedštine. Om allt från finansiella marknader. Eh, už sme hovorili o finančných trhoch, eh, ktoré sa týkajú taktiež e, politiky rozvoja, priemyselné politiky a zručné politiky. Ja súhlasím e, s e, kolegom Butikoferom, že táto stratégia sa musí sústraďovať na odrateľné riadenie súrovín a recyklácia v tomto smere zohráva veľmi dôležitú úlohu. Mm, toto musíme zohľadniť Musíme si tiež uvedomiť, že e, na toto sa musí sústredovať celá stratégia. To nie je um, v rozpore s nejakými vyššími ambíciami, keď hovoríme o raste alebo konkurenceschopnosti alebo vytváraní pracovných miest. Priemyselná politika je súčasťou všetkých týchto um, opatrení. Musíme sa napríklad zlepšiť v rozumnom využívaní našich materiálov a surovín, pretože vieme, že Európa je bohatá na suroviny, e, ktoré nevyužíva v plnej miere. V Estónsku a v severských krajinách, ale aj v iných regiónoch v Európe sú takéto zdroje. je len o kovy, ktoré sú v zemi, ale sú aj mnohé iné suroviny, ktoré ešte stále nevyužívame v plnej miere. A máme k nim prístup, pretože sú v Európe. Vypočutie, ktoré zorganizoval výbor ITRE pre niekoľkými týždňami, bolo veľmi zaujímavé. Tento týždeň vo štvrtok e, budeme mať e, ďalšie vypočutie a každého srdečne pozývame na naše vypočutie. Budeme tam hovoriť o vodách, ktoré sa týkajú prístupu k surovinám, e, e, a to spravodlivom prístupu, ďalej globálne hľadanie surovín e, v konkurencie s Čínou a ďalšími krajinami, ďalej vývoj cieľov vo využívaní surovín, ďalej akú úlohu zohráva diplomácia v tomto smere, ďalej propagácia, efektívnosť využívania zdrojov a tak ďalej. Teda všetkých vás srdečne pozývame. Ďakujem. Oh, gut. Damit könnten wir dann aber den Punkt, auch wenn wir jetzt schon in den nächsten Tagesordnungspunkt. Mm, Ďakujem pekne. Takže týmto môžeme uzavrieť bod 9 ak sa nemýlim, alebo chcete, eh, pán kolega Gřip ešte na záver niečo podotknúť? <clears throat> Zgłoszone uwagi. Rád by som sa poďakoval všetkým kolegom za ich eh, vyjadrenia, veľmi pozitívne reakcie. Domnievam sa, že štyri eh, body najviac rezonovali v tejto rozprave. Eh, predovšetkým ambiciozne eh, stratégie pre inovácie a tiež rovnováha medzi konkurenceschopnosťou a udržateľným rozvojom. Stratégiu, ktorú spomenul pán Butikofer, plne podporujem dlhodobé a veľmi zdlhavé eh, obchodné rokovania dosť výrazne prispievajú k obmedzeniam, ktoré eh, platia pre európske podniky v porovnaní s novými ekonomikami na svete. A taktiež nie všetky dohody majú doložky o konvergencii a o sociálnych aspektoch eh, v, ďalej o bezpečnosti práci, práce, pretože to je spojené často s veľmi vysokými nákladmi. Toto sú dôležité body, ktoré e, budeme sa snažiť zapracovať do svojho stanoviska. Ďakujem pekne. 3. marca je lehota na pozmiace návrhy o 12. hodine. E, a týmto dochádzame, prechádzame k bodu 7, e, pardon, k bodu 10 o účinnej stratégii v oblasti nerastných surovín pre Európu Začneme rozpravu a potom možno to spojíme aj s vystúpením pána komisára Tajányho. E, nech sa páči, pán kolega Butikofer má slovo ako prvý. Ďakujem, pán predseda. Musím sa priznať, že za tých niekoľko týždňov, čo sa venujem tejto problematike, som e, sa oboznámil s mnohými veľmi zaujímavými skutočnosťami a už teraz sa teším na ďalšiu spoluprácu, tak ako aj doposiaľ. V roku 2010 v súvislosti s témou e, politika súrovín e, došlo k akémusi varovaniu a pre verejnosť išlo o konflikt so vzácnými zeminami, vzácnými pôdami, ktoré, ktorý sa týkal toho, aby sme sa tomu venovali nielen v súvislosti s tými podozrivými. Myslím, že si musíme uvedomiť, že e, téma ostane naďalej na programe z viacerých dôvodov, nebudem ich všetkých uvádzať, prečo e, s tým musíme počítať, že konferencia a prístup k surovinám a taktiež vývoj cien surovín nebudú e, sa zjednodušovať v budúcnosti. Práve sa budeme musieť sústrediť e, skôr na zvýšenie konkurenceschopnosti a tiež e, sa budú zvyšovať ceny. A preto potrebujeme takú priemyselnú politiku Európy, ktorá toto bude zohľadňovať, ktorá spojí konkurenceschopnosť a udržateľnosť. Musíme byť teda pragmatisti pragmatickými vizionármi. V mojej správe sa vyjadrujem k tejto téme a opäťujem sa na tému minerálnych surovín. Teda plnospodárske suroviny sú celkom iste dôležitou témou. Ďalej paliva sú taktiež iste veľmi dôležitou témou, ale o to e, v mojej správe nejde. Je potrebné e, uznať že komisia e, ešte skôr ako mnohí ostatní uznala dôležité tejto témy a e, veľmi aktívne sa tiež angažovala v tomto smere. E, súhlasím v zásade s tými troma piliermi, ktoré komisia navrhuje a síce jeden pilier sa týka efektívneho využívania zdrojov, recyklácie a tak ďalej. Ďalší druhý pilier sa týka domácej ťažby a tretí pilier sa týka prístupu e, k súrovinám na medzinárodných trhoch. Podľa mňa je dôležité, ja dúfam, že sa nám podarí šíriť osvetu o tejto veci ako ako Európsky parlament, že sa v tomto budeme angažovať, že máme veľmi málo času na to, aby sme skutočne prijali primeranú politiku v oblasti surovín, aby sme ju taktiež boli schopní aplikovať v praxi. Nielen Čína už mnoho rokov, veľmi organizovane a veľmi ambiciózne a dosť e, bezohľadne aplikuje priemyselnú politiku e, v oblasti využívania súrovín. Napríklad aj Japonsko aj kvôli negatívnym skúsenostiam z minulých rokov sa e, začalo e, veľmi intenzívne angažovať. E, nedávno sme sa dozvedeli, že v Japonsku jedna miliarda amerických dolárov sa vyčlenila pre najbližšie niekoľko rokov, aby sa zvýšila efektívnosť v oblasti surovín a recyklácie. Je to obrovský krok vpred. Japonsko si stanovuje skutočne veľmi ambiciozne ciele, pretože spotreba tých vzácných zemín, vzácných pôd, aj keď sa neustále zvyšuje, E, ich e, využívanie. Chcú e, znížiť túto spotrebu o tretinu voči súčasnému stavu. Na to chcú využiť nové technológie. Spojené štáty americké sú o niečo popredu, pokiaľ ide o prepojenie jednotlivých aktérov tejto siete a o to, aby ťahali všetci za jeden povraz. Musíme sa teda snažiť aj my v tomto boji. Nebudem teraz spomínať jednotlivé nástroje. Mm, Myslím, že e, na to by sme si mali vyčleniť e, viac času niekedy inokedy. E, len sa chcel vyjadriť ke trom pilierom tejto stratégie. Podľa mňa je dôležitá otázka, či podobne ako Japonci budeme vychádzať z toho, aby sme urobili z, toho, z tejto výzvy, z tohto problému jednu možnosť e, a šancu, aby sme vyvinuli takú inovačnú stratégiu, ktorá nám umožní posunúť e, sa výrazne vpred. E, v rokovaniach s niektorými firmami som zaznamenala dosť odlišné postoje. Niektorí mm, sú dosť utiahnutí, iní sú ambiciózni a tiež formulujú veľmi ambiciózne ciele, pokiaľ ide o prístup k týmto surovinám musíme údajne urobiť to, čo teraz vnímame napríklad na strane Číny a síce leapfrogging, teda tie e, výrazné kroky, ktoré sú zamerané na preskočenie všetkých ostatných súperov v tomto boji. Teda efektívnosť využívania súrovín, recyklácia, aj napríklad pokiaľ ide o také oblasti, e, v ktorých sme doposiaľ recykláciu vôbec nevnímali. Recyklácia e, vzácných pôd, vzácných zemín sa pred troma mesiacmi e, považovala za nepredstaviteľnú. A teraz je to téma, ktorá je veľmi relevantná. Je na programe e, rokovaní. Mm, ďalej je domáca ťažba. Myslím, že je dobré, že komisia, konkrétne generálne riaditeľstvo pre priemysel a životné prostredie sa prepojili a teda mm, spojili svoje sily, aby vypracovali stanovisko um, k programu Natura 2000, aby to nebolo v rozpore s týmto programom. Myslím, že práve v súlade s týmito krokmi, e, teda e, na základe tejto rozumnej spolupráce, by sme e, sa mali zamerať aj na našich bezprostredných susedov. Možno Grónsko nie je úplne takýmto susedom, ani Arktída, ale predsa len sú relatívne blízko Európskej únii a myslím, že od samotného počiatku by sme mali e, zakomponovať aj týchto partnerov e, do našich rokovaní. A po tretie, to je nepochybne e, tá najkomplikovanejšia oblasť, pokiaľ ide o prístup na medzinárodný trh. Tu musím povedať, že som rozhodne za stratégiu spolupráce. Isté, že v niektorých prípadoch sa môžeme pokúsiť, napokon Európska únia to z USA s Mexikom už niektorý prípad aj robí. Um, postupovať formou sporu na úrovni VTO, ale e, predpokladať, že na základe takýchto konfliktných mechanizmov vyriešime otázku konfliktného prístupu, e, to podľa mňa nie je celkom správne. Musíme e, vyvinúť rôzne stratégie spolupráce aj na úrovni OECD, a najmä v spolupráci s Japonskom, s Vojenými štátmi americkými, ale taktiež s Čínou. A je samozrejme pri všetkých konfliktoch, ktoré tam pretrvávajú, ale aj s inými krajinami a musíme hľadať vzájomné výhody. A ešte posledná vec. V tejto chvíli ešte nie je celkom jasné, či v Európe bude dostatočne silný tento pocit nevyhnutnosti prijať skutočne efektívnu politiku zdrojov Všetci si ehm, predstavujú, e, že by sme sa mali vzdať e, národných e, egoistických prístupov a skôr vytvoriť taký celoeurópsky prístup. Ja dúfam, že Európsky parlament prispieje k tomuto úsiliu. Niektoré, najmä väčšie krajiny v Európskej únii môžu prispieť k tomu, aby sme sa uberali skôr tou spoločnou cestou, aby sme ehm, neaplikovali metódu lakťov Ďakujem pekne, pán predseda. So, ich bedank mich auch jetzt. A ja ďakujem. Tam mám 6-7 poslancov prihlásených do diskusie, už 8. Pán komisár príde o pol šiestej. Ak by ste sa všetci naozaj obmedzili na minútu, na dve, dostanete všetci slovo. Inak totiž to budeme musieť prerušiť rozpravu. Pán kolega Šimanský ako prvý. Ďakujem bardzo. To je nezvyklý. Ďakujem pekne. Táto e, správa je mimoriadne dôležitá. Nie je to legislatívny dokument, ale sú tam rôzne strategické rozhodnutia, ktoré sa týkajú dostupnosti prírodných zdrojov a minerálov. A tieto rozhodnutia budú mať e, veľmi priamy vplyv na pozíciu európskych firiem v globálnom hospodárstve. Ak totiž to urobíme nesprávne rozhodnutia, ak stratíme toto odvetvie v Európe a bude sa rozvíjať iba v tých častiach sveta, kde politika zdrojov bude viedne efektívne, to znamená v Číne. Už máme e, tri nástroje, ktorým pristupujeme rovnocenne. Obchodná politika, mali by sme ju využívať čo najefektívnejšie, tak aby e, boli prírodné zdroje dostupné pre európske podniky. Nejde tu o e, otázku solidarity, s menej rozvinutými krajinami. Máme tiež naše vlastné zdroje. Nie je pravda, že nemáme žiadne vlastné zdroje. Nevyužívame ich dostatočne, neťažíme ich, ale možno by sme mali zvážiť aj túto alternatívu. Tieto zdroje sú k dispozícii. Možno sme však um, trošku citliví na otázku životného prostredia v tomto smere. A ďalším bodom je recyklácia a efektívne využívanie zdrojov. Recyklovanie a efektívne využívanie zdrojov e, sú veľmi finančne nákladné pre podniky. A vzhľadom na našu vysokú úroveň a riadenia a mm, regulácie môže sa stať, že podniky sa rozhodnú presunúť e, svoju výrobu do tých regiónov, kde nie sú až také prísne podmienky. Nemali by sme nikoho zvýhodňovať. Ďakujem. E, pán Rubich, ešte e, ja by som rád vyjadril súhlas so stanoviskom pána Butikofera. Nesmieme znevýhodňovať naše podniky. V tomto sektore je mnoho pracovných miest, ale taktiež v finančnom odvetví. Myslím, že obe a tieto odvetvia potrebujú veľmi jasné pravidlá a bezpečné pravidlá tak, aby sa dokázali vyrovnať s novými okolnostiami. Myslím, že analýza okolností pre jednotlivé sektory by bola veľmi užitočná a budeme očakávať od komisie takýto e, dokument, aby zohľadnila aj tieto skutočnosti v prípade obchodných podmienok, najmä v medzinárodnom kontexte, to znamená na VTO, či už v prípade bilaterálnych alebo regionálnych dohôd, ide o e, ďalšie nasledovné stratégie, napríklad singapurské otázky, sú podľa mňa veľmi relevantné. Ak chceme zabezpečiť investície, musíme e, e, to zohľadniť aj pri kritériách konkurenceschopnosti. Tak, aby verejné súťaže boli základom e, pre takýto výber partnerov na medzinárodnej úrovni je tiež dôležitá reciprocita. Je to e, základný predpoklad vo výskume. E, v neposlednom rade ide o to, aby sa našli také produkty, ktoré budú čo najvýhodnejšie. Súhlasím s kolegom Butikoferom, že proces povolovania nesmie byť v rozpore s programom Natura 2000, musí byť veľmi úzko prepojené. Už máme niektoré príkladné e, projekty, e, ktoré môžeme, z ktorých sa môžeme inšpirovať. Ide aj o to, aby sme e, vnímali recyklovanie ako globálne procesy a aby sme aj suroviny vnímali v tomto kontexte recyklovania. Ďakujem. Pán Vila Kvadras. Ďakujem pekne, pán predseda. Je ja zrejme, že už istý čas problém veľkých problémov medzi dopytom a ponúkou v oblasti nerastných surovín týmto trpí Európa a že teda musíme čeliť tomuto problému. A táto veľká požiadavka, teda veľký dopyt nás núti, aby sme hľadali spoločnú stratégiu na európskej úrovni. Komisia nám navrhuje, tak ako to veľmi dobre e, vysvetlil pán Butikofer, e, rozdeliť toto do troch pilierov. My s tým súhlasíme. Je treba zvýšiť e, trvalodržateľný rozvoj v rámci EÚ. Navrhuje sa tu celý rad nástrojov a metód, ktoré sú veľmi rozumné tu by som chcel spomenúť jednu vec a to je základný princíp subsidiarity a dodržiavanie, pretože subsidiarita medzi členskými štátmi a rozdiel medzi členskými štátmi je naozaj veľmi veľký. V mojej krajine máme 30 nášho územia, ktoré je súčasťou prí e, národných prírodných oblastí alebo národných parkov. V niektorých krajinách to môže byť 8 alebo 10 nie je toľko ako u nás. A tu všade sa nemôžu ťažiť nerastné e, súroviny. Ďalej, nárast recyklovania, ako aj efektívne využívanie prírodných eh, zdrojov, teda nerastných surovín. Toto musíme takisto naštartovať, pretože ešte veľa členských štátov je taký, kde hlavný postup spracovávania nerastných eh, surovín je vlastne ich uskladňovanie. A to by malo byť pritom ten posledný eh, systém, najmenej využívaný. Takže i tu musíme samozrejme konať spoločným spôsobom, aby sme sa vyhli takýmto situáciám. A nakoniec, pán predseda, tento tretí pilier spravodlivého a trvalo udržateľného využívania rastných súrovín na globálnej úrovni. Zažívame to, čo zažívame e, s arabským svetom a Európa sa musí zamyslieť nad tým, či e, budeme podporovať diktátorov a ktorí sú vždy skorumpovaní, pretože vždy nám to vyhovuje, treba, keď potrebujeme sa zásobiť nerastným surovinami, alebo že či budeme konať tak, kde budeme morálne korektní a politicky inteligentnými, pretože podporovať takéto rôzne režimy, aby sme si zabezpečili uh, dodávky nerastných surovín, to je veľmi krátko zrake a potom to skončí takýmto spôsobom ešte v horšom režime, ktorý je nepriateľskejší voči Európskej únii. Takže skôr podporovať demokratické režimy, tak inteligentne sa k tomu postaviť a takýmto spôsobom budeme mať menej ťažkostí na geopolitickej úrovni. Danke, kolegin van Bremt. Van Bremt. Eh, Ďakujem pekne. Domnievam sa, že toto je veľmi dôležitá téma a budeme určite o nej veľa hovoriť v najbližších mesiacoch. Nechcem e, príliš dlho hovoriť, budem stručná. E, poprvá, trvalá udržateľná ťažba e, základných surovín. Komisia o tom pojednáva vo svojom dokumente. Treba dbať o to, aby sme mali novatorské myšlienky, ale slova len nestačia Nedávno sme postrehli v médiách, že veľké e, hutnické firmy prechádzajú vertikálnou integráciou. To znamená, že vlastnia bane v, treťom, v tretich štátoch. Otázka sa natiska. Je to trend, ktorý treba chváliť, podporovať? V podstate sa natiska otázka, ako zabezpečiť trvalo udržateľnú ťažbu v praxi druhý bod môjho vystúpenia. Efektívne využívanie a recyklovanie. Už mnoho rokov sa venujem environmentálnej problematike. Efektívne využívanie základných surovín je ďalším ekonomickým argumentom v prospech témy recyklácia Komisia vo svojom návrhu koncipuje viacero zaujímavých riešení, ale žiadne praktické kroky. Existovala taká iniciatíva, ktorá diktovala, že treba už pri výrobe produktov myslieť na ľahkú recykláciu produktov. Tak tomu dnes nie je. Produkty sú vyrábané tak, aby sa čo najrychlejšie dostali na trh a mali by sme sa snažiť e, vytvoriť uzavretý systém. Ďalšia oblasť, kde tá prax trošku pokrivkáva, je prenášanie produktov a ich výroby do tretích krajín. Ja som bola v piatoch v Antwerpách a v prístave a pozerala som sa, e, pozerali sme sa tam celý tým na to, ako sa v praxi uplatňuje smernica VEE, e. to znamená spracovať odpadové hospodárstvo, elektronická, elektrické hospodárstvo. A v podstate sme videli v Antwerpách, že takéto odpad sa vyváža do tretich štátov. Počítače, mobilné telefóny a iná elektronika, aj keď je v podobe odpadu, by mala zostať na území EÚ a mala by byť recyklovaná. Pán Castillo. Pani Castillo del Vera, eh, veľmi stručne nechcem opakovať to, čo už bolo povedané eh, to, čo povedal eh, môj kolega z delegácie, pán Vidal Quadras. Ale cho, pretože myslím si, že povedal to zásadné. Zhrniem to do dvoch bodov. Poprvé, pokiaľ ide o rozdiely, ktoré eh, existujú v ochrane jednotlivých eh, chránených území v rámci členských štátov. Ehm, my sme povedali, to je skutočnosť, pretože v Španielsku my musíme ochraňovať približne 30 územia, ktoré uh, Eh, pokrývajú národné parky a chránené územia, tak zatiaľ čo v niektorých iných krajinách je to 14 alebo 15 a je to zrejma eh, záležitosť, že v týchto chránených územiach máme určite nerastné suroviny, ktoré však nemôžeme využívať, nemôžeme ťažiť práve kvôli ochrane životného prostredia. A preto je potrebné, aby toto, čo komisia doteraz zatiaľ nedosiahla, E, nezohľadnila. Myslím, že by to bolo potrebné zohľadniť, lebo veľmi ťažko môžeme e, teraz zabezpečiť tú domácu e, produkciu, tú trvalú udržateľnosť domácej produkcie, keď nebudeme mať takúto domácu produkciu môcť využívať práve kvôli takýmto environmentálnym záležitostiam environmentálnym normám. Samozrejme, treba dodržovať aj tieto, ale treba naozaj aj na spôsob, ako by sme skombinovali tieto dve požiadavky. A po druhé, tu máme iný aspekt, spomínam to kvôli pánovi Rubikovi, je zásadné, aby sme našli okrem teda spôsobov recyklácie týchto nerastných surovín aj také, náhradné riešenia takých, e, ktoré by nahradili e, práve tieto naše prvotné nerastné suroviny, teda na báze z výskumu. My e, máme tu 7. rámcový program a ja sa domnievam, že by bolo veľmi zaujímavé, keby sme zvážili aj tento, túto časť výskumu, ktorá by bola prepojená s takisto s európskym financovaním cez 7. rámcový program, a kde v tejto oblasti by sa naozaj pracovalo na výskume a na získavaní takých náhradných zdrojov, ktoré by nahradili naše nerastné súroviny a veľmi, ktoré by boli veľmi dôležité. Tým pádom by sa znížila práve tá ten dopyt Európskej únie v, po týchto nerastných e, surovinách. A ešte by som chcela teda poblahožovať pánovi Butikoferovi za jeho prácu a to všetko. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, kalbant apie. Ďakujem. Ďalší rečník. Načali sme veľmi dôležitú tému a určite sa zhodneme v tom, že ten dopyt po základných surovinách bude len rásť do budúcnosti. Už dnes vidíme, e, aké sú problémy v e, plinárenskom sektore niektorých štátoch sa platí o 30 viac za plyn než v iných. Existujú teda geografické aj environmentálne rozdiely. No a to všetko má dopad aj napríklad na ceny eh, potravín eh, boli sme svetkami diania v Severnej Afrike a jednoducho prudký nárast cien potravín prispel aj k, k tomu, že padli vlády a vieme, že trhy so základnými sur, surovinami sú trhy vysoko špekulatívneho charakteru. No a ja, ja súhlasím e, s tými návrhmi, ktoré tu padli. A komisia skutočne tu zohráva veľmi dôležitú úlohu a to by malo byť v našej dokumente aj, v dokumente aj zachytené. Ďakujem. Nou gaan we eventjes een soort uh, eh, uh, eh, zoekplaats. Chcem sa poďakovať za tie podnety. Uh, pani Merkis, reagujem. Máme vlastne komunikáciu o oznámenie o základných súrovinách a potom tu máme tú vlajkovú iniciatívu. Zdá sa, že oboch ide o to isté, ale nie je tomu tak. Uvítali by sme jasnejšie koncipovanú štruktúru. Ako povedal pán e, e, Butikov, sú tri piliere e, v tom oznámení o troch o základných súrovinách a skutočne e, e, základné súroviny mali byť ťažiskové v tej, e, v tom, v tej kľúčovej správe. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako chceme efektívne nakladať so základnými surovinami a myslím si, že musíme sa zaoberať aj touto stránkou veci jednoducho zamyslieť sa nad tým, ako chceme základné suroviny dostať do Európy. Je tu teda ten medzinárodný rozmer a potom je tu ten e, e, pohľad e, obchodný, komoditný, ako si sa zanedbáva otázka efektívnosti, efektívneho využívania týchto materiálov a zároveň aj otázka zefektívnenia prístupu k týmto surovinám. Myslím si, že v, tejto, e, v tomto materiáli e, trošku absentuje analýza toho, ako chceme efektívnejšie využívať tieto základné suroviny. A to je predsa len veľmi dôležité. Ten, e, ten dokument, ktorý je predložený, má viac pardon, filozofický charakter, nie praktický, vykonávací charakter venuje sa e, e, vlastne minerálnym látkam, a, e, ale aj iným vzácným základným surovinám, surovinám, ktoré sa stávajú čo, čoraz vzácnejšími a predsa sú veľmi dôležité. A niektoré z tých základných surovín sú natoľko zriedkavé, že už teraz sa musíme nad tým dôkladne zamyslieť. Teda nestačí, sa, e, e, nestačí hovoriť len o nerastoch, nerastnom bohatstve, ale musíme sa zaoberať nad e, tými látkami, ktoré už než možno považovať za vzácne. Bolo by dobré, keby sme mali viac času na diskusie, než je tomu dnes. Nech sa páči, máte slovo. Pani Libler a ja viem, ja viem, že skutočne celá táto téma je v dobrých eh, rukách a ja sa skutočne eh, chcem poukázať na to, aby sme sa v priemyselnom výbore zameriavali na, na tie, isté, eh, tie isté oblasti viete, e, sú, e, treba raziť takú cestu, ktorou sa do, dopracujeme k výsledku. To veľmi vítam, že táto správa sa zameriava na to, čo je dôležité z hľadiska priemyselnej politiky. E, po druhé, čo je veľmi dôležité, aby sme mali nejakú spoločnú e, stratégiu v oblasti základných súrovín, európsku stratégiu. To skutočne e, na tom sa pracuje v týchto mesiacoch. Hovoríme o e, vlastne vnútroeurópskom, európskej stratégii v tejto oblasti, ale treba skutočne zvážiť aj ten medzinárodný rozmer. A Pán Butikov, by ste mali vyslať jasné posolstvo v, tej, v tejto správe, že e, tam, kde má zmysel konať spoločne európsky, tak treba tak aj činiť a aby si to aj členské štáty uvedomili, aby každý členský štát ne, nerazil si ako si osobitú tretiu cestu. Po tretie, treba hľadať nejaké rozumné riešenia aj z hľadiska ochrany životného prostredia. Myslím, že v tejto otázke EÚ je, je skutočne veľmi e, v popredí. Máme, máme e, aj smernicu vlastne o týchto odpadoch a musíme hľadať nejaké vhodné vhodné, eh, vhodné ďalšie postupy, eh, možno uvažovať o určitých výnimkách, ale predovšetkým mám na zreteli ochranu fauny a flory. Ďakujem pekne. Danke Und dann noch Herr Kollege Pán, pán má záverečné slovo. No a čo sa týka samotných eh, prírodných súrovín, tých prírodných zdrojov. Eh, pán Šimanský hovoril o našich prírodných zdrojoch, ktoré sme prestali ťažiť. Na druhej strane eh, sa objavujú nové technologické postupy ťažby. A napríklad ťažba tzv. tzv. pieskových pieskového plynu. A toto je taká nová technológia, ale zatiaľ sa to nejak do hĺbky nepreberalo v tom plenárnom formáte. E, e, pán Del Kvadrat hovoril o tom, že v, minulosti, ešte sa aj teraz, sa, lásko, sa ľahko dostávame k prírodným zdrojom e, e, v tretích štátoch. Ja by som chcel poukázať na e, štáty, ktoré majú prírodné zdroje, o ktoré je veľký záujem. A tieto krajiny by mohli raziť politiku politiku e, stávanú na ich silnej vyjednávacej pozícii. E, e, ide napríklad o Južný Sudán. Nedávno tam prebehol referendum. Prebehlo referendum a ako viete, tam ťaží ropu čínsky subjekt. Európa tam nie je zastúpená. Zdá sa, že čoraz viac investícií plinie do komoditného trhu a je tu silná korelácia medzi komoditným trhom a trhom s investíciami. Ďakujem pekne. Takže podarilo sa nám to nejako vtesnať do času, ktorý máme. Pán Dutikov, štyri vetičky pán Beautykofer. Chcem sa poďakovať kolegom za ich nápady, podnety e, a sľubujem predovšetkým pani Markýz, že e, neopomenieme konkrétne opatrenie. E, pán Gžib práve konštatoval, že neslobodno opomínať nové technológie, aby sme skutočne uvažovali o tom, že možno to, čo sme, predtým, e, čo, to, čo sme prestali ťažiť, by sme sa mohli k tomu vrátiť aby skutočne nedošlo k e, rozporu medzi priemyselnými sektormi a ochranármi. Mám na mysli Natura 2000. A v tejto súvislosti dúfam, že nedojde k stretu krokov medzi e, e, DG životné prostredie a e, priemyselným sektorom. Pán Vidal Patras a takisto pani Del Castillo hovorila o tom, že nestačia, aké, nestačí formulovať akési všeobecné princípy, ale treba E, dbať e, o uplatňovanie existujúcich e, regulačných orgánov. Máme smernicu VEE a teraz už tá štvrtá veta. Pred týždňom som bolo na 11. ročnej konferencii recyklácie hliníka. V podstate 95 možno usporiť energiu, ak recyklujeme, eh, ak recyklujeme hliník oproti objemu energii, ktorá sa vynaloží na produkovanie hliníka z prvotných zdrojov. Ďakujem. Ďakujem, pán eh, Butikofer. Eh, týmto uzatvárame túto tému. Samozrejme, uzatvárame tento bod, nie túto tému. Tá e, bude témou ešte mnohé mesiace. Vítam tu komisára Tajanyho. Začneme e, vlastne e, zákonom o podnikateľoch a potom budeme hovoriť aj o základných súrovinách. Zrejme sa objaví táto téma základných súrovín, takže úvodom, pán Tajany, vás vítam a zároveň vám dávam slovo bude to ovodné slovo a potom bude daný priestor plénu, aby kladli otázky. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobrý večer všetkým. Tak eh, aj pred eh, tým, nech vám spomeniem tieto dva iniciatívy, ktoré už eh, sa aplikujú v našom dokumente o priemyselnej politike. Chcem by najprv poďakovať výboru ITRE za podporu, ktorú nám poskytlo pre náš dokument v oblasti e, priemyselnej politiky, pretože správa Lange interpretuje perfektne toho ducha e, našej činnosti, činnosti Európskej komisie, ktorá už získala podporu rady a pre mňa je naozaj e, zásadným kľúčovým prvkom nájsť eh, tú eh, podporu aj zo strany Európskeho parlamentu. Ako viete, ja ešte stále zostávam a vždy zostane Európsky parlament eh, v mojom srdci, pretože 14 rokov som tu nerobil len tak nadarmo. Ako viete, počas diskusie s Počas mojho príhovoru e- Európskej komisie som navrhol revíziu Small Business Act. Ide o strategický dokument, ktorý je veľmi dôležitý pre budúcnosť e, európskej e, politiky v prospech stredných a malých podnikov, ale takisto aj preto, aby sme dostiahli do stredu nášho záujmu práve reálnu ekonomiku. Hovoríme o téme, ktorá sa týka vysokého percentuálneho podielu európskych podnikov. Týka sa e, skoro 70 pracovných síl, ktorí pracujú v týchto európskych podnikoch. A teda pracovať v prospech úspechu našich stredných a malých podnikov e, znamená nie len pracovať e, v prospech kľúčového sektora, ale takisto pracovať aj pre milióny európskych pracovníkov. Small Business Act bol prijatý v roku 2008 a predstavoval už vtedy komplex návrhov, ambiciózny a veľmi dôležitý dokument. Podarilo sa nám aj vďaka podpore Európskeho parlamentu schváliť niektoré normy niektoré zásadné normy Small Business Act, ide napríklad o smernicu o omeškaných platbách. Mnohé e, veci už e, sú zrealizované a jediným prvkom, e, v ktorých ktorom sme sa ešte nepohli, ide o vytvorenie Európskej súkromnej spoločnosti. Takže môj návrh bude dúfam nakoniec e, schválený, dúfam aj radou. Čiže my sme schválili text, e, ktorý chcel naštartovať e, Small Business Act, pretože aj kríza zohrala veľmi dôležitú úlohu, zasiahla podniky a preto potrebujeme obnovené partnerstvo s inštitúciami, tak na európskej ako aj národnej úrovni. Tá, tú stratégiu, ktorú vám dnes chcú, chcem predložiť, je akousi novou fázou vraciame sa s, naspäť. Európska komia chce podporiť tento sektor, ktorý je veľmi dôležitý eh, pre naše hospodárstvo, ale máme tu realitu, ktorá sa už zmenila od roku 2008. V skutočnosti stredné a malé podniky stratili veľa, prišli o veľa veľa pracovných miest, skoro 3 milióny 200 tisíc pracovných miest sa stratilo, čo je kvota, ktorá nie je zanedbateľná. Čo konkrétne sa nachádza v tomto dokumente, v tomto aktualizovanom dokumente o Small Business Act? V skutočnosti e, sme poskytli impuls pre vytvorenie novej funkcie Mr. PMI, čiže stredných a malých podnikov, nejakého veľvyslanca stredných a malých podnikov. Ako možno už viete, bol menovaný nový Mr. PMI eh, za EU, Ide o Daniela Kajechu Crespo, ktorý je tu prítomný, takže ja som ho požiadala, aby prišiel sem. Daniel, môžeš prosím ťa sa zdvihnúť, pozdraviť tiež eh, kolegov, že si sem prišiel. Ďakujem. Eh, pán Kálecha je novým generálnym riaditeľom eh, riaditeľstva, generálneho riaditeľstva pre podniky a podnikanie, takže on bude dohliadať nie len za Európskou komisiu na aplikáciu Small Business Act, ale takisto sme ho menovali aj preto, sme chceli, aby táto činnosť komisie, ktorá si teda vybrala osobnosť, ktorá by sa mala špeciálne venovať práve dohliadaniu alebo monitorovaniu toho, aby Small Business Act bol naozaj implementovaný zo strany všetkých členských štátov, aby bol akýmsi referenčným bodom pre stredné a malé podniky, a ktoré sa môžu na neho obracať neustále ktorý bude pokrývať celý rad činností v prospech týchto stredných a malých podnikov. Takže všetky členské štáty by zároveň mali menovať eh, svojho veľvyslanca, svojho zástupcu pre stredné malé podniky na národnej úrovni. A okrem toho sme požiadali miestne entity, napríklad talianské spoločnosti alebo španielské spoločnosti, myslím teraz na nemecké, takisto podniky, ktoré majú legislatívne e, činnosti zabezpečujú, aby menovali tiež eh, oni svojho mistra PMI, ktorý by monitoroval alebo ktorý by dohľadal na aplikáciu Small Business Act eh, na eh, danom území. Mojím cieľom je vyzvať všetkých týchto zástupcov, národných alebo miestnych inštitúcií, aby eh, prichádzali do Bruselu, aby sme sa spoločne stretávali a zamýšľali nad tým, ako môžeme dobre aplikovať Small Business Act a aby sme mali akýsi druh organizácie, ktorá by eh, zastupovala organizácie, ktoré pracujú v prospech stredných a malých podnikov a ktorí zastupujú stredné a malé podniky. Takže máme tu akúsi kovačskú dielňu veľmi dobrých myšlienok, ktoré môžeme ukovať a ktoré pôjdu v prospech stredných a malých podnikov, taký konzultatívny orgán pre aktualizáciu a implementáciu Small Business Act, aby sme mohli spoločne uh, pracovať v prospech všetkých eh, politík v oblasti Small Business Act a takisto aj v spolupráci s strednými malými podnikmi a takisto aj organizáciami, ktoré ich zastupujú a vytvoriť akési monitorovanie aktivít alebo činnosti jednotlivých členských štátov, pretože aj správa eh, si uvedomme, že chce povedať, aké si neustále overovanie výsledkov dosiahnutých členskými štátmi v duchu silnej spolupráce a partnerstva medzi nimi a Európskou komisiou. V nasledujúcich dňoch by chcem uh, Eh, predložiť aktualizáciu Small Business Act nie len v Európskom parlamente, ale takisto aj v rôznych krajinách, členských krajinách. Odoberem sa, a odobral som sa teda minulý týždeň do Ríma. Eh, pozajtra eh, idem do Spojeného kráľovstva a ten istý týždeň to bude vo Francúzsku, Španielsku, v Nemecku a Bulhorsku prezentované taktiež. Bulharsko už oznámilo, že bude meno vymenovaní aj u nich buď Mr. alebo Madame PMI eh, na základe návrhu komisie na základe Európskej, návrhov Európskej komisie. Takže dúfam, že aj ďalšie eh, krajiny sa tým budú inšpirovať, eh, ako aj ďalšie miestne orgány. Ďalšiu myšlienku, ktorú som predložil členským, na tom, že ako náhle vytvoríme neformálny radu pre konkurencieschopnosť, kde budeme diskutovať len o politikách prospech podnikov, tak e, tu sa budeme snažiť spustiť e, ozajstné reálne politiky, ktoré by umožnili implementovať Small Business tak, ale takisto, aby sme vyzvali, aby sme popchli členské štáty ku konkrétnym reálnym krokom v prospech SME. Avšak v tomto oznámení sú aj ďalšie body. Chcem zdôrazniť práve oblasť zjednodušenia, pretože keď chcete založiť spoločnosť, tak musí to byť oveľa jednoduchšie a menej nákladné, ako je tomu v súčasnosti. I keď sme zaznamenali veľa pokroku v tejto oblasti, ešte musíme pokračovať. Našim cieľom je to, aby sme mohli vytvoriť alebo založiť podnik za 3 dní s priemerným alebo maximálnym náklad, maximálnymi nákladmi vo výške 100 eur. A takisto e, preto, aby e, s, pre spoločnosť e, sa zabezpečili všetky živnostenské listy alebo povolenie, aby toto predstavovalo maximálne 30 dní, aby ten, kto chce podnikať, nemusel prekonávať neprekonateľné prekážky na tejto svojej ceste, aby to bolo proste zjednodušenie. Ďalším dôležitým prvkom je prístup k úverom. Čiže my sme sa zamysleli nad novým systémom úverových záruk, ktorý by bol posilnený, ktorý by mohol podporovať investície, takisto aj rast a takisto aj v rámci budúcich, budúceho finančného výhľadu. Zamysleli sme sa takisto aj nad trhom venture capital, ktorý by bol konečne európskym. Viete veľmi dobre, aké dôležití sú aktéry v oblasti venture capital pre zabezpečenie prístupu k finančným zdrojom. Takisto intenzívne pracujem s mojim kolegom Michelom Barnierom, aby sme dosiahli tento cieľ a chceli by sme zabezpečiť to, aby do roku 2012 vnútorný trh bol realitou takisto aj pre spoločnosti s venture capital. Uh, Ďalej, pokiaľ ide o európske finančné programy a nástroje, tieto by mali byť stále jednoduchšie. Snažíme sa odstrániť všetky administratívne formuláre, ktoré sú zbytočné, takisto aj opakované e, kontroly a takisto to, aby všetci naši finanční e, partnery mohli spolupracovať e, na týchto európskych finančných nástrojoch, takisto aj banky, ktoré, sú, ktoré majú menší kapitál ako veľké banky tak, aby všetky podniky mali, eh, boli schopné eh, na eh, internete nájsť informácie, čo môžu dosiahnuť, aký prístup môžu mať týmto finančným zdrojom, nielen aby to bolo v angličtine, vo francúzštine a v nemčine, ale aby to bolo aj v ich materskom jazyku, pretože nemôžeme rátať s tým, že nejaká, nejaký mikropodnik, nejaká malá spoločnosť má niekoho, kto je schopný komunikovať aj v cudzom jazyku a, a ktorý dokonca bude mať, bude znalý aj tohto náročnejšieho jazyka alebo cudzieho jazyka s týmito technickými záležitostiami. Ďalej, e, pokiaľ ide o prístup k trhu, musíme sa zabezpečiť e, prístup e, k verejnému obstarovaniu. Tam ešte máme čo urobiť, pretože sa snažíme implementovať teraz kódex osvedčených postupov, ktorý bol navrhnutý komisiou v roku 2008. Mnohé členské štáty ešte stále ho neimplementovali. Konkrétne k dnešnému dňu sú to len, je to len 16 členských štát, e, je len 11 členských štátov, ktoré tak urobili a 16 ešte neimplementovalo tento kódex. Ide konkrétne o trh, ktorý predstavuje 17 HDP. Konkrétne chceme zlepšiť a využívať pre verejné obstarávanie elektronické nástroje a nástroje, ktoré by zjednodušili celý postup. Chceme sa už zamyslieť nad revíziou smernice o verejnom obstarávaní, ktoré e, by sme sa mali venovať približne v roku 2012. Samozrejme je veľmi dôležité tiež, aby spotrebitelia majú potrebné informácie o všetkých týchto oblastiach, čiže informovať stredné malé podniky, ako aj teda tieto podniky mohli informovať konečného spotrebiteľa o legislatíva v oblasti ochrany životného prostredia ako aj zdravia aj e, počas prípravnej fázy preto aj diskusia o Made in je práve veľmi dôležitá a veľmi prítomná dokonca na pôde mnohých členských štátov. Teraz pripravujeme usmernenia pre zabezpečenie indikácií, jasných indikácií alebo ukazovateľov stredných malých podnikov, aby zabezpečili dobrú vystupovateľnosť pre ich produktov a pre ich vlastnosti, takisto pokiaľ ide ich o ich pôvod a aby takisto e, podporovali ich návrhy, ktoré boli momentálne prediskutované tak parlamentom ako aj radou. Keď hovoríme o trhoch, nemôžeme zabúdať takisto aj na jednotlivé jasné normy, ktoré by mali mali byť stanovené. Čiže netreba zabúdať na boj proti svojvoľným ochranným obchodným klauzulám. Ide tu o konkurencieschopnosť stredných a malých podnikov, ktoré častokrát e, sa stiažujú na to, že sú obmedzované tým, že musia Eh, musia eh, prijať nevyhodné eh, zmluvné podmienky, ktorá ich núti do slabej rokovacej pozície. A preto je správne, aby komisia bojovala proti tomuto fenoménu a aby takisto pripravila na to legislatívny nástroj, aby sme pochopili aj dimenzie alebo rozmery tohto problému. Ďalej, pokiaľ ide o globalizáciu stredných a malých podnikov, i tu chceme niečo urobiť. Chceme spustiť iniciatívu, ktorá by mala veľký do PAT a to konkrétne opätov, iniciatíva, ktorá by zabezpečila jednoduchšie opätovné získavanie pohľadávok e, v zahraničí e, s tým, že by sa zmrazili bankové účty e, dlžníkov. Myslím si, že táto situácia je neakceptovateľná, keď si zoberme, že 60 cezhraničných finančných zdrojov zostáva nedobytných, hlavne pokiaľ ide o krajiny, kde z, z sa činia naše podniky. V druhej polovici roku 2001 predložíme novú stratégiu pre globalizáciu. Pokiaľ ide o nástroj ako Market Access Teams, už v súčasnosti vám môžeme poskytnúť e, veľmi zácne informácie e, pre podniky, ktoré by chceli získať e, zdroje, dostať sa na tieto konkrétne trhy a ktoré by chceli zlepšiť využívanie, ako aj získanie e, týchto informácií e, zo strany stredných a malých podnikov. Takže toto sú informácie, ktoré sa nachádzajú v našom dokumente o Small Business Act. A teraz by som chcel prejsť hladko k e, téme o nerastných súrovinách, ktoré sú takisto strategickými pre rast nášho hospodárstva, pretože ide v ruka v ruke s schopnosťou našich podnikov. Viete, mali ste teraz pred chvíľočkou diskusiu práve na túto tému. Bol tu dokument kolegu Beauty Coffera, ktorý sa venoval tejto téme, ale teraz by som chcel zopakovať a takisto aj vám, že naš oznámenie o nerastných surovinách sa týka eh, konkrétne mojej kompetencie, je v mojej kompetencii a takisto je to v kompetencii kolegov Barniera a Čološa, eh, ktoré sa venujú, ktorí sa venujú tým základným nerastným eh, surovinám surovinovú oblasť dôležitým pre poľnohospodárstvo a energetiku. Tým našim cieľom je nastaviť e, čo najefektívnejší spôsob pre chod finančných trhov, ako aj fyzických trhov v oblasti nerastných surovín. Tento dokument určite bude príspevkom e, pre G20 e, pre diskusie na pôde G20, ale teraz by som sa chcel venovať téme, ktorá je v mojej kompetencii. Ako veľmi dobre viete, ja som vypichol tri piliere tejto iniciatíve. Prvá sa týka dodávania alebo zásobovania nerastnými surovinami z e, územia mimo EÚ, po druhé ide o trvalo udržateľné zásobovanie v rámci EÚ e a po tretie ide o efektívne e, recyklovanie a využívanie zdrojov. Implementácia stratégie z roku 2008 už eh, umožnila nám dosiahnuť niektoré význačné eh, výsledky. Poprvé vypracovanie 14 eh, nerastných kritických súrovín na úrovni EÚ, rozvoj obchodnej stratégie, ako aj podpora nástrojov našej politiky rozvoja, obzvlášť ďalšie možnosti výskumu v rámci 7. rámcového programu v oblasti výskuma a nové usmernenia ktoré sa týkajú noriem, ktoré sa aplikujú v oblasti ťažobného priemyslu a takisto viete, že počas španielského predsedníctva my sme odprezentovali e, zoznam týchto 14 nerastných rizikových súrovín a chceme e, zdôrazniť, že sa domnievame, že niektoré by mali teda tento zoznam by mal byť ešte rozšírený na základe dopytu v roku 2030 tento zoznam bude dokonca strojnásobený vzhľadom na situáciu v roku 2006. Budeme dohliadať na to, aby tieto kritické e, nerastné suroviny v, e, boli súčasťou prioritných e, činností a teda môjim záväzkom je to, že budem sa snažiť pravidelne snažiť prepracovať tento zoznam a za, zaslať vám ho, pretože je to veľmi dôležité, bude to monitorovanie, bude tento zoznam monitorovaný neustále. Ako viete, kritické nerastné suroviny sú uh, veľmi e, dôležité, e, nerastné suroviny v Európe sú veľmi obmedzené a uh, veľmi dôležité pre európsku produkciu. Pracujem momentálne veľmi intenzívne na externých e, záležitostiach. Snažím sa pracovať na tom, aby sme zapracovali do každého dokumentu e, pokiaľ ide o dohody medzi Európskou úniou a Africkou úniou práve e, túto doložku o zásobovaní nerastnými surovinami do týchto bilaterálnych dohôd. Podarilo sa mi dokonca zapracovať do rokovaní Európska únia a s Ruskou federáciou túto záležitosť pri rokovaniach minulú jeseň v Ríme. Hovorili sme o tom počas nášho stretnutia minulý týždeň, takisto aj s Ruskou federáciou a budem o tom hovoriť takisto aj pri e, nasledujúcom stretnutí s ministerom priemyslu, ministrom priemyslu Ruskej federácie v Sankt Petersburgu. Takže pracujeme, myslím si, na záujmoch e, podnikateľov Európy. Ešte pred prázdninami sa odoberiem do Latinskej Ameriky. Už 15 e, rokov je tomu, čo nikto sa neodobral e, z postu komisáru komisára pre podnikanie do Latinskej Ameriky. Budem hovoriť s Brazíliou a s ďalšími krajinami práve o otázke nerastného bohatstva. Musím tiež povedať, že pokiaľ ide o tieto piliere v oblasti nerastných súrovní. My sa snažíme zintenzívniť našu priemyselnú podniku v oblasti nerastného bohatstva. Takisto budeme sa snažiť zapracovať do bilaterálnych rokovaniach a multilaterálnych rokovaní tieto naše priority, čiže e, eliminovať e, tie zákonné e, obmedzenia pre dovoz a investície v tejto oblasti ďalej. Pokiaľ ide o druhý pilier, čo môžeme urobiť v rámci Európskej únie, je, je zásadné. Máme ešte mnohé ložiska v Európe, avšak teraz je veľmi potrebné, aby sme pokračovali a zlepšovali legislatívny rámec, ktorý upravuje e, ťažobné aktivity e, v rámci EÚ. Musíme sa e, snažiť umožňovať výmenu osvedčených postupov medzi príslušnými orgánmi členských štátov a Napríklad eh, pokiaľ ide o otázku Natúry 2000 a ťažobných činností v rámci eh, zón Natury 2000, nie je tu jasne stanovené to, že tieto oblasti sú eh, automaticky vylúčené z ťažobnej činnosti, takže toto potrebujeme ešte zabezpečiť. Ale pokiaľ ide o tretí pilier, domnievam sa, že môžeme v oblasti veľa vykonať ešte v oblasti výskumu a inovácií. Ja som presvedčený o tom, že musíme že máme ozajstné meské zdroje alebo meské náleziska, náleziska. O čo vlastne ide? Ide o, všetky, o všetok odpad, ktorý by mohol byť recyklovaný a na novo využitý. Komisia preto navrhuje e, opatrenia, ktoré by boli zamerané na e, e, zber a recykláciu napríklad tým, že zabezpečíme striktné aplikácie aplikovanie eh, legislatívy, pokiaľ ide o vozidla určené na eh, zošrotovanie, ako aj pokiaľ ide o elektrické a elektronické odpady. Viete, že jeden z dokumentov o inováciách eh, je práve venovaný recyklácii, ako aj nahradzovaniu nerastných surovín, ktoré sú úzko prepojené práve s touto oblasťou. Na záver, e, prístup k nerastným surovinám či primárnym alebo sekundárnym je zásadné preto, aby sme zabezpečili produktívnu schopnosť, konkurenciaschopnosť ako aj e, ochranu zamestnanosti v Európe je veľmi dôležité takisto aj e, vyrábať produkty, ktoré budeme potrebovať v súčasnosti ako aj v budúcnosti. Je to naozaj základná podmienka preto, aby sme uspokojili všetky požiadavky našej spoločnosti. Pre mňa ide o prioritu a budem sa snažiť e, vyvinúť všetko úsilie preto, aby v oblasti e, nerastných e, súrovín sme zabezpečili stratégiu s konkrétnymi akciami, konkrétnymi činnosťami, ktoré by v našom systéme, v našom podnikateľskom sektore umožnili rast, ale aby sme zabezpečovali takisto aj ochranu životného prostredia, čiže skombinovať eh, ochranu podnikateľského prostredia, podnikateľov a takisto aj životného prostredia a eh, koordinovanými eh, činnosťami spoločne s podporou Európskeho parlamentu. Takže ja by som týmto ukončil môj prejav a teraz očakávam od vás otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi komisárovi za vyčerpávajúce informácie k obom témam. Máme desiatich na zozname rečníkov, to znamená po minútke na každého z nich. Prosím, aby ste dodržávali časový limit, pretože chceme vyhradiť čas aj na odpovede. Pani Hercik. Ďakujem pekne. Ja som veľmi rýchlo reagovala. Chcem sa poďakovať e, komisárovi za to, že e, e, hovorí o dôležitých otázkach. Určite vás neprekvapí, že budem hovoriť o revizii vlastne toho drobnopodnakateľského sektora. Chcem sa vám poďakovať za vyjadrenie k tomu zákonu o drobných podnikateľoch. To vlastne e, koncipovali kolegovia zo skupiny INTE, e, ktoré sa zamajú na drobných podnikateľov. E, otázka znie, ako napomôcť tomu, aby skutočne tento zákon o malých a stredne veľkých e, podnikoch e, priniesol pre dotknutých e, určité výstupy, určité prínosy, pretože nemajú to byť len slova. Pán Rubik, chcem sa poďakovať komisárovi za to, že neupúšťa od témy malých a stredne veľkých podnikov a E, dokonca sa teda aj zaoberá otázke e, vplyvu do, dopadov. Hovoríme o e, znížení CO2 z 20%, emisí CO2 z 20% na 30 Čo to bude znamenať z hľadiska prípadných eh, negatívnych dopadov na eh, vznik nových eh, firiem? Takže očakávam, že DG priemyser poskytne reakciu na to, čo, aké budú dôsledky e, požiadavky na zníženie emisí nie 20%, ale až 30%. Druhá otázka je dostupnosť rizikového kapitálu. Malé a stredne veľké podniky majú s tým problém. E, neviem, e, neviem si predstaviť, že komisia vytýči cieľ 20-percentného podielu vlastného kapitálu No jednoducho to je neúnosné e, pretože to, je, to by e, vlastne predstavovalo takú bonitu, ktorá by v praxi viedla k likvidovaniu firiem. Ďakujem, pán, pani Nibler. Chcem sa poďakovať za to, že sa venujete e, tomu legislatívnemu aktu Small Business Act. Tento zabezpečí vznik pracovných miest, e, poukazuje na to, že priemysel je takým motorom našej ekonomiky a zároveň sa zameriava na to, aby boli vlastne odborne vzdelávaní mladí ľudia. Ja sa chcem venovať tej neutichajúcej téme byrokracia pri všetkom, a druhý okruh, o ktorom chcem hovoriť, je vlastne prístup finančným zdrojom. Ja mám dve konkrétne otázky k téme byrokracia a nadviažem na to, čo povedala kolegyňa. Coka. Jednoducho to, čo sľubujeme malým, stredne veľkým podnikateľom, treba aj konečne už presadiť v praxi. Pred nejakými troma rokmi e, sme hovorili sme hovorili o o tzv. povinnosti vlastne e, vy, e, mať tachomery, a aby skutočne e, podchyta, podchyt, podchytávali, podchytávali všetky výkony a v podstate tam bol nejaký limit 50 km, teraz sa to má rozšíriť na 150 kilometrov Takže ako to vyzerá v tejto otázke, bude to tak alebo nebude, o tejto téme sa hovorilo veľa, aj teda padlo konečné slovo. No a ide vlastne o účtovníctvo malých stredne veľkých podnikov, e, teda aj malé a stredne veľké podniky musia robiť závierky, rovnako ako aj veľké firmy. Takže ako to vyzerá s požiadavkami účtovnými kladenými na tieto subjekty? Ďakujem pekne. Teraz pán Cavalio. Cavalio. Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať komisárovi eh, a ja mám otázku k tomu eh, zákonu o eh, drobných podnikateľoch, mali stredne veľkých podnikoch. Vy ste potvrdili, že zohrávajú kľúčovú úlohu pre ekonomiku nemohli by sme vyvinúť väčšie úsilie v oblasti vytvárania pracovných miest, predovšetkým so zameraním sa na mladých ľudí. Mladé, e, malé a stredne veľké podniky by mohli byť tý, tou živnou pôdou pre pracovné miesta pre mladých ľudí. Vieme, že toto je e, veľkým problémom v mnohých členských štátoch. Viem, že táto téma aj vám veľmi leží na srdci a v oznámení si nekladiete e, nejaké e, veľké ambície, hovoríte o monitorovacích schémach, identifikovať najosvedčenejšie postupy, identifikovať budúce iniciatívy ale nič viac, žiadne ďalšie ambície. A to by bolo záhodno rozvinúť, pretože skutočne sú členské štáty, ktoré majú vynikajúce výsledky, napríklad START program pre mladých podnikateľov. Ďakujem. Teraz pani Castillo. Ďakujem pekne, pán predseda, veľmi pekne ďakujem, pán komisár, za to, že ste tu prítomní. Odprezentovali ste nám uh, niektoré základné e, záležitosti. E, myslím, že to bolo veľmi e, kompletné. Najprv pokiaľ ide o stredné malé podniky, samozrejme, že je tu hlavne problém konkurencia schopnosti, ktoré sa týka všetkých týchto podnikov obzvlášť SME. Chcem hovoriť o niektorých prvkoch, ktoré si myslím, že by sme mali zohľadniť na tej istej úrovni dôležitosti, ako ste spomenuli aj vy. Je veľmi dôležité, aby sme mali zabezpečili rýchle vybavovanie všetkých papierov pre založenie podnikov a takisto zabezpečenie pre zabezpečenie prístupu k finančným zdrojom a tak ďalej. Pokiaľ máme však dobré trhy, e, kde je možné nájsť dostatok e, práce, takže všetky tieto možnosti však nie sú rovnaké pre všetky podniky, obzvlášť pre stredné malé podniky. Preto e, tak, keď hovoríme o pracovnom trhu v tejto kontexte, povedzte nám trochu viac. Ja si myslím, že je tu ďalšia kľúčová téma, ktorá sa týka digitálneho vnútorného trhu ktorý e, samozrejme sa týka, alebo ktorý takisto čeli podobným problémom ako vnútorný európsky trh, avšak má niektoré špecifika témy, napríklad e, ako fragmentácia e, medzi jednotlivými legislatívami, pokiaľ ide o práva spotrebiteľov, ďalej témy v oblasti duševného vlastníctva a tak ďalej. Toto sú kľúčové momenty a stredné malé podniky majú len jeden kanál pre rozvoj v oblasti digitalizácie, pokiaľ ide o investície. A nakoniec eh, posledná otázka, eh, ako povedala kolegyňa Kraca. Jedna časť eh, je veľmi zaujímavá. Ako <coughs> môžeme zabezpečiť finančné zdroje pre mladých podnikateľov? Čiže tak ako eh, sú tieto možnosti zabezpečené v USA. Keby sme mohli pretaviť eh, takéto činnosti do praxe pre mladých eh, podnikateľov, myslím, že toto by bola veľmi zaujímavá iniciatíva tiež. Ďakujem pekne, kolega Benz. Mm, už nedostanú všetci prihlásení slovo, to vám môžem povedať už teraz. Ďakujeme pekne. Ja by som a rád poďakoval pánovi komisárovi za to, že sa pustil do tohto boja, hovorí pán Bercen, e, prospech záujmov malých stredných podnikov. E, e, pán komisár hovoril o lepších príležitostiach pre financovanie malých stredných podnikov a taktiež o revízii smernice o tendroch o výberových konaniach. Nebudem hovoriť e, o e, tej prvej veci, ale e, k tej druhej sa vyjadrieme smernica o tendroch, o pripomienkových varených súťažach. Neuvedomujeme si, ako veľmi obohacujú verejné hospodárstvo. Nie je pochyby, že keď sa bude revidovať táto smernica, musíme uľahčiť podmienky získavania takýchto zakázok je potrebné e, z, znížiť požiadavky, kapitálové požiadavky, ktoré musia splniť malé a stredné podniky. Väčšiny sú totiž to vyra- väčšina z nich je totiž to vyradené ešte predtým, ako sa vôbec začne uchádzať o nejakú zákazku. Nie je o tom, že v členských štátoch vlády neustále pracujú na tom, aby odľahčili administratívnu záťaž pre malé stredné podniky, ale na základe vlastnej skúsenosti môže povedať, že mnoho legislatívy, o ktorej počúvame v parlamente, na rade. A tie právne normy, ktoré vytvárame, e, sú novou a ďalšou záťažou. Keď hovoríme o e, tých najmenších podnikoch, e, tu sa musíme naozaj snažiť, aby nemuseli informovať o všetkom, o všetkých krokoch, tak ako väčšie firmy, pretože inak ich veľmi zaťažujeme. Predseda. Prosím, vysvetlite mi, ako to mám urobiť tak aby sme to stihli. E, preto sme si vyčlenili čas, e, všetci sme sa na tom dohodli, ale e, zároveň sa nedodržiava rečnický čas, ktorý sa e, rozdelil. Musíme to nejako vyriešiť. Je mi ľúto, ale všetci nedostanú slovo. Pán Balčitis, ďakujem pekne. Pán komisár. Už tu zaznelo viacero otázok a ja som trošku znepokojený tým, že ste spomenuli, že smernica o verejnom obstarávaní e, sa bude revidovať v roku 2012. Musíme si uvedomiť, aké skúsenosti máme v Európskej únii. Od roku 2002 15 miliard eur e, sme uložili niekam do nejakých bank Ehm, tieto peniaze sa nedostali k malým stredným podnikom. A vy ste hovorili o nejakom pánovi, ktorý bude stelesňovať malé stredné podniky. Chcem sa opýtať, ehm, do akej miery sa naozaj rokuje o tomto a kedy budú na stole konkrétne návrhy, ktoré sa týkajú ehm, malých stredných podnikov, tak aby tieto podniky konečne mali dobré hospodárske podmienky. Ďakujem pekne, pán De Angelis. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán komisár, veľmi rýchlo, aby som veľa času eh, eh, neubral. My sme eh, keď sme hovorili o smernici, myslím, že je veľmi užitočné hovoriť o tejto iniciatíve, o tejto revízie tejto smernice, pretože vidíme, že e, koľko času ubehlo a teraz vidíme tie ťažkosti, ktoré neustále čelia stredným malých podnikov, ktorí majú problémy s likviditou, e, s prácou a tak ďalej. 24 mesiacov to je strašne veľa. Je to neúspešné, preto z tejto filozofie myslím, že by som e, chcel namietnúť implementáciu tejto smernice? Aké sú možnosti? Pretože e, tento čas, ktorý beží tu na pôde inštitúcie, je niečo úplne ako beží v reáli. Preto by som teraz teda konkrétne ešte spomenul, že je, myslím si, že veľmi dôležité, aby sme podporovali mladých podnikateľov. To znamená vlastne zmenu generácií pre stredné a malé podniky možno aj takú kontinuitu, pretože častokrát v stredných a malých podnikoch nie je zabezpečená kontinuita. Ako zabezpečiť to, aby podniky neskončili tým, keď podnikateľ zomrie. Aké sú teda zdroje na to, aby sme podporovali práve túto kontinuitu pre... Ďakujem pekne. E, pán Butikofer, ja sa vzdám svojho rečnického času, ale chcem pošetať, aby v budúcnosti, keď budeme mať takto málo času, aby sme hneď v úvode rozpravy rozhodli, že v mene každej policie skupiny dostane jeden poslanec slovo, pretože inak to nie je spravodlivé. Ide o to, či ja môžem e, stanoviť podmienky spravodlivosti, alebo či každý prispie k tomu, aby bola zachovaná spravodlivosť, ale máte úplnú pravdu, pán Butikofer. Je to komplikované. Nechcete predsa len položiť otázku? Dobre, takže dve veci, hovorí pán kofer. Zjavne problém je na úrovni členských štátov v prípade legislatívy Small Business Act. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako môžeme vyvíjať tlak na členské štáty, aby k tomu pristupovali skutočne seriózne. Po druhé, je tu celý rad bodov, o ktorých sa domnievam, že sú rozumné, pán komisár, ale Chýba tu mnoho vecí, napríklad eh, Sweep Money, tam eh, nemáme eh, ten nápad Angel Investment, ďalej verejné obstarávanie pre malé stredné podniky, práve ich aspoň by sa to mal viac zohľadniť, ďalej úžitok vedcov, ktorí emigrujú z Európy. Tá strata, ktorú to predstavuje pre malé stredovníky, je obrovská. A ďalej Európsky parlament už v tomto smere hovoril o mnoho ambicioznejších opatreniach. Pani Sartori. Pán predseda, pán komisár, za 30 sekúnd môžem požiadať vás iba o jednu vec. Podarí sa nám do stredu našej diskusii dať podniky tu, ako aj na pôde komisie, ako aj tu v tomto výbore, pretože zameranie na priemysel je dôležitý aj keď my sa zameriavame na tisícky iných eh, tém, ktoré častokrát majú väčšiu prioritu ako tieto spomenuté problémy. Vo vašom návrhu o Small Business Act vidím ten potenciál a domnievam sa, domnievam sa, že by sme mali naozaj v, pri vypracovaní ďalších noriem zabezpečiť eh, zjednodušenie absolútne všetkého. To by myslím, že bude ten najdôležitejší cieľ, ktorý by sme mali dosiahnuť. Ďakujem. <clears throat> Vigdal Kvadras. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem vám poblahoželať, pán komisár, za to, že na náš výbor ste prišli s, takýmto, s takouto zaujímavou iniciatívou eh, pri tejto príležitosti a chceme poďakovať, eh, alebo poblahoželať pánovi Kalechovi za jeho zvolanie, za tohto Mr. Eh, PMI. Myslím si, že bude vykonávať túto funkciu veľmi úspešne, tak ako v predchádzajúcich postoch. Jedna otázka, pán komisár. Úspech stredného malého podniku alebo mikropodniku veľakrát je e, e, jeho výsledkom je to, že sa zmení na stredný e, podnik. V členských štátoch máme také podniky, kde rast alebo nárast malého stredného podniku častokrát je postihovaný práve kvôli legislatíve, ktorá platí pre stredné malé podniky a ktorá, ako náhle tento podnik sa zväčší, tak je veľmi škodlivá pre tento podnik, napríklad vytvorenie odborov, ktorý je povinný Čiže ako náhle proste ten podnik dosiahne svoju veľ- určitú veľkosť, tak legislatíva akýmsi spôsobom postihuje tento podnik. A sú aj ďalšie záležitosti, ktoré by som mohol citovať, eh, okrem odborov, ale nemám na to dostatok času. Pán komisár, ako teda budeme eh, sa nad týmto zamýšľať, alebo čo chce komisia urobiť, aby ten prechod od malého podniku k strednému podniku nebol postihovaný práve legislatívou? konkrétnych členských štátov. Pretože konec koncov nemôžeme potom ani inovovať podnik, keď nemáte určitý uh, rozsah alebo určitú veľkosť tohto podniku, určitú kritickú masu. Ďakujem. Pani Úskok. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme vám, pán komisár, Veľmi ma potešilo, keď ste na úvod povedali, že medzi ekologickým hospodárským podporovaním malých stredných podnikov nie je žiadny rozpor. Um, môžeme sa zaobísť aj za využitia iba svojich uh, zdrojov keď ich budeme využívať. Zároveň ste však spomenuli, že máte v pláne zmeniť e, pravidlá. Spomenuli ste pravidla 2000, to je úplne klasický prípad e, rozporu. Hovoríte o udržateľnosti, o princípoch e, šetrenia životného prostredia, ale zároveň konkurovania iným priemyselným krajinám. Teda chcem sa opýtať, či naozaj ste mysleli vážne, aby sme sa ujali tohto konfliktu, tak by sme spolupracovali, pani Merkis. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. E, je tu vlaková iniciatíva nedostatku surovín v plánoch e, sa k tomu bude komisia konkrétnejšie vyjadrovať. Ja sa chcem opýtať, ako toto oznámenie o surovinách a ako je to prepojené s týmto plánom Chcem oceniť, pán komisár, vašu iniciatívu o súrovinách. Ste viete, že to podporujeme. Je to veľmi dobrý nápad. My máme náš vlastný model, ako pristupovať k súrovinám, či už je to na medzinárodnej alebo na európskej úrovni, ale aké nástroje navrhujete, najmä v tom treťom pilieri, alebo budú to nástroje o efektívnom využívaní zdrojov a budú to nástroje, ktoré budú súčasťou a plánu o efektívnom využívaní zdrojov. Myslím, že v iniciatíve o surovinách sa to nespomína. Nespomína sa tam aspekt nedostatku surovín. Chcem oceniť, že tam spomína, či materiály, ktoré sú založené na biologických zložkách, ak si uvedomujeme, že je tu nedostatok celkovo súrovín, musíme sa orientovať aj na tieto biologické materiály. Mohli by ste, prosím, vysvetliť prečo ste zakomponovali oba tieto aspekty do tohto návrhu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Ja sa takmer ani neodvažujem, aby ste sa síce vyjadrili k otázkam, ale nebudete mať jednoducho priestor vyjadriť sa ku všetkému. Možno keby ste sa snažili za 5-6 minút povedať to grok, zaslať písomne. Ďakujem pekne, pán predseda. Vidím, že vzhľadom teda na počet týchto otázok by sme tu mohli zostať až do polnoci, ale nie, robím si srandu. E, je to veľmi pekne ďakujem za všetky tieto e, dopity, pretože samozrejme, že mi umožnili zamyslieť sa do hĺbky nad všetkými vecami. Pokiaľ, pokiaľ ide o tú politickú líniu, teraz e, odpovedám pani Sartori. Mojím hlavným záväzkom je znova dostať do stredu pozornosti ekonomickej politiky EÚ silnú činnosť v prospech reálnej ekonomiky. Čiže znova chcem zdôrazniť, dostať do centra pozornosti politiky, ktorá sa opiera o financie, o služby, bankovníctvo a tak ďalej, reálnu ekonomiku a teda podniky so všetkými možnými aktivitami za tým účelom, aby to bol nový model podnikania podnikov. Ale keďže som presvedčený, že aj tak my môžeme e, dodržiavať Lisabonskú zmluvu len vtedy, keď sa budeme opierať, a ona sa bude opierať o sociálnu ekonomiku, o sociálnu trhovú ekonomiku, čiže cieľom bude vytvoriť nové pracovné miesta, pretože našim cieľom je práve to vytvárať nové pracovné miesta pre našich mladých. Čiže vzhľadom na podnikateľský systém, ktorý by bol takto e, prispôsobený, pretože to neznamená, že budeme posielať mladých, aby pracovali len na ministerských úradoch a na rôznych ďalších úradoch, ale takisto, aby sa z nich stávali mladí podnikatelia. E, my už máme program, ktorý sa volá Erasmus pre mladých podnikateľov, ktorý zamýšľam implementovať ako by sme mohli vlastne pomôcť e, týmto novým mladým podnikom alebo prežitiu iných už e, existujúcich podnikov, aby sme pritiahli vlastne pozornosť na e, mnohých z vás, ako aj kolega Vidal Kvadar, to spomínal, ako aj kolegyňa Karvaľo. Všetko toto sme tiež sa snažili dostať do centru do centra našej pozornosti ešte pred vypracovaním a pred revíziou Small Business Act. Viete, že ja som e, vytvoril dokument, ktorý bol schválený minulý týždeň v parlamente. Na to som veľmi pyšný čiže Small Business Enterprises, Small Business Forum a tak ďalej, kde mnohí partneri vrátane Európskeho parlamentu, pretože mnohí zastupcovia Európskeho parlamentu, ako De Angelis, sa myslím, že zúčastnila na týchto prvých eh, zasadnutiach tohto fóra. Všetci súhlasíme, že tieto problémy sú naozaj dôležité a snažíme sa nájsť riešenia pre prístup k financiám Čiže niekto tu spomínal tiež tému prístupu, ako teda e, k financiám ako cez e, bankový systém sa môžeme dostať ku konkrétnym financiám pre stredné malé podniky. Toto je jeden z kľúčových e, momentov, z kľúčových problémov, ktorým musíme čeliť, pretože je to ešte stále ťažká záležitosť, kde musíme platiť spoločne s Európskou investičnou bankou a Európskou centrálnou bankou spoločne teda s týmito ďalšími aj úverovými inštitúciami. Mám dobré správy. Londýnska burza už vyjadrila veľkú disponibilitu preto, aby finančne investovala v prospech stredných a malých podnikov. No, takisto, pokiaľ ide o londýnskeho, o správcu londýnskej e, burzy. Eh, tento by chcel byť účastný na Small Business eh, eh, Forum. On teda súhlasil a na, posled, na najsledujúcom zasadnutí, ktoré sa bude konať o niekoľko dní, takisto tu bude aj zástupca Londýnskej burzy, keďže povedala, že je k dispozícii, že je schopná financovať stredné a malé podniky, takže bude tiež súčasťou tohto fóra, ktorý je otvorený pre všetkých a bude slúžiť preto, aby sme hľadali riešenia pre našich občanov a hlavne pre podnikateľov. V každom prípade tento dokument, teraz odpovedám vydalkov adrosovia, pani Karvaľo hovoril o oveľa ľahšiemu prístupu k bankovým zárukám pre stredné malé podniky e, cez systém posilnených bankových záruk a preto to, aby sme zlepšili teda prístup k bankovým úverom, takisto aj k rizikovému kapitolu. Konkrétne e, opatrenia alebo konkrétne opatrenia budú prijaté práve pre e, stredné malé podniky a takisto je potrebné pracovať na prístupe k jedno, zjednodušenému na zjednodušenom prístupe k e, úverom. Ďalšia z tém, ktorým e, čelíme, aby sme podporili e, podniky, aby sme pre nich našli konkrétne riešenia, pre týchto podnikateľov, aby sme tiež uľahčili tým, ktorí chcú začať podnikať možno potom, ktorí možno po hospodárskej krízi mali niekoľko problémov alebo možno zažili krach. My sme sa zamýšľali, a je to napísané aj v dokumente, im poskytnúť druhú príležitosť pre takýmto podnikom, že by sme zredukovali maximálne na troch rokov medzi rokmi 2010-2013 eh, lehoty a čas na to, aby sa rehabilitovali po tom, ako zažili krach. Samozrejme, že ide o podnikateľov, ktorí eh, skrachovali nie podvodne, ale eh, okolnostiami, ktoré spôsobila hospodárska kríza. Čiže uľahčenie pre všetkých e, tých, to e, podnikateľov a teda vyzývame tiež e, členských štátov, aby tomuto napomohla. Európska komisia totiž to nemá priame legislatívne kompetencie, aby toto vykonala tak, ako je to v smernici o O platbách, o pohľadavkách e, súhlasím s pani De Angelis, e, ktorá spomenula práve v aktualiz- pri aktualizácii Small Business Act v Ríme, keď tam bol e, talianský minister pre priemysel, kde spomenula túto tému toto isté urobím tento týždeň s britskou vládou a takisto s francúzskou vládou a nasledujúce zasadnutia budem mať s nemeckou vládou, ako aj s bulharskou vládou, kde budem spomínať všetky e, tieto témy a budem od nich žiadať, aby urýchlili e, všetky tieto kroky. Ďalej, pokiaľ ide o ďalšiu tému, globalizáciu alebo internacionalizáciu podnikov, ako môže stredné malé podniky byť konkurencieschopné, ako sa môžu pretransformovať, ako môžu byť e, konkurencieschopnejšími. Ja sa domnievam, že Európska komisia už urobila veľa a naďalej bude e, veľa e, konať v oblasti klastrov. Klaster je model združovania jednotlivých podnikov, stredných podnikov, takisto s účasťou aj malých a stredných podnikov, ako aj univerzít, aby celý tento celok bol konkurenciaschopnejší na medzinárodnej úrovni, kde by bola ohodnotená práca stredných a malých podnikov, ktorí budú súčasťou prepojenejšieho a inovatívnejšieho systému. Čiže aj tu, pokiaľ ide o inovácie, je to ďalší dôležitý prvok. Potom tu máme ďalší ten, ktorý sa týka vzdelávania. Hovoril som už s komisárkou Vasíliu, aby sme zorganizovali veľkú udalosť kde bude pozvaný takisto Európsky parlament, pretože to bude konkrétne spojené s touto oblasťou, s oblasťou podnikania a vytvárania pracovných miest. Ďalej, pokiaľ ide o administratívnu záťaž, to je téma, ktorá bola spomenutá pani Niebler, ako aj ďalšími zastupcami Európskeho parlamentu počas diskusie. My e, sme sa zamýšľali vylepšiť celú európsku legislatívu e, cez e, otestovanie stredných a malých podnikov, pokiaľ ide o všetky legislatívne návrhy komisie s aplikáciou zo strany vlády jednotlivých členských štátov kde by e, podniky e, len jeden jediný krát museli vyplniť formulár a zaslať informácie o svojich podnikoch a takisto e, zapracovať ďalšie dodatívne, do, dodatočné opatrenia. Čiže s jedným cieľom, všetko toto s jedným cieľom uľahčiť, zjednodušiť administratívny postup, napríklad pokiaľ ide aj o nariadenie RIČ eh, eh, aplikovať alebo teda zverejniť všetky eh, informácie vo všetkých jazykoch. My sme bojovali za stredné malé podniky, 90 e, podnikov predstavuje stredné malé podniky a takisto sme bojovali za to, aby sme znížili teda e, registračnú taxu, ktorú musia e, zaplatiť tieto podniky v rámci nariadenia REACH a takisto aj mikropodniky. Ďalej, pokiaľ ide aj o oblasť stavebných výrobkov, ako veľmi dobre viete, sme mali nedávnu diskusiu kde boli spomínané práve stredné malé podniky ako aj mikropodniky. Ďalej, pokiaľ ide o pokiaľ ide o eh, ďalšie otázky, ktoré boli veľmi komplexné a teraz nemôžem odpovedať na všetky. Áno, pokiaľ ide o zníženie emisí CO2, nemyslím si, že eh, to bude globálna dohoda pokiaľ ide o všetky naše európske podniky. A hovoríme o tej e, hranici 20 práve z toho titulu, že to by mohlo mať dopad na konkurencieschopnosť systému ako takého. Naznačili ste, že e, pracovný e, trh práce v Európe je príliš ťažkopádny s tým, len súhlasiť možno. A Existujú kolektívne dohody na e, národnej úrovni aj na miestnej úrovni. Pán Vidal, e, Vidal Quadras poznamenal, že e, mnohé podniky, ktoré chcú rásť, tak sú penalizované za to, že funguje ten systém klastrov. Teraz k téme prírodných zdrojov základných surovín. Program Natura 2000 nie je nami ohrozený. Našou snahou bolo len štrukturovať vykonávacie predpisy a vôbec nejde o nejakú úpravu programu Natura 2000. Ďalej tu padla otázka týkajúce sa e, e, takej e, ťažby meskej v zásade a O tom sa hovorí v v komunikačných dokumentoch. Jednoducho musíme zlepšiť zdravie občanov a to v kontexte so starnutím obyvateľstva. Druhý dôležitý okruh je recyklácia a potom aj otázka nachádzania vhodných náhrad e, určitých základných surovín. No a Tuto vznikajú dôležité partnerské zväzky, treba venovať pozornosť výskumu, napríklad vzácným zeminám, treba venovať zvýšenú pozornosť a Myslím si, že tuto skutočne e, pokrivkávajú naše schopnosti a to nie je jediná oblasť, ktorá si zasluhuje našu oblasť. Inovačné partnerstva e, v tom zohráva dôležitú úlohu aj Európsky parlament. Ďalší okruh otázok. E, k tomuto hovorila pani Merky, Určite sa pokosím pozrieť na otázku tej energetickej účinnosti aj v rámci tých inovačných partnerstiev. A to sa vlastne týka všetkých základných súrovín. Je to pretrvávajúca téma, ktorá si zasluhuje našu pozornosť a všetci si uvedomujeme, že nemôže to fungovať tak, ako doposiaľ. Všetky podnety a, a nápady k tejto veci budú viac než vítané. Parlament dokáže prispieť či v otázke základných surovín, napríklad v oblasti správy pána Beautycofera, ale takisto aj v rámci mojej, moja činnosť alebo moja aktivita je vždy otvorená, vaše aktualizujem e, svoj e, postoj, takisto príjmam všetky dotazy alebo všetky návrhy zo strany Európskeho parlamentu. E, čo môže urobiť Európsky parlament v tejto veci? hovorím, že môj, eh, my, eh, parlament, eh, stále zabudám, že už nie som súčasťou parlamentu, ale čo môžeme teda urobiť? Môžete zdôrazňovať alebo teda zvyšovať tlak smerom na radu, smerom na jednotlivé členské štáty a toto, aby parlament umožnil vypočuť jeho hlas, pokiaľ ide o aplikovanie Eh, týchto eh, samozrejme aj parlamentných iniciatív, napríklad eh, normy, ktoré sú takto aplikované a takisto aj iniciatíva Európskeho parlamentu môže spočívať v tom, že bude sa snažiť urobiť niekoľko krokov vpred. Ak teda bude parlament aktívny v oblasti stredných a malých podnikov, pre mňa to bude určite oveľa ľahšie, aby som neustále sa mi podarilo e, dosiahnuť e, to, že v, budú v strede pozornosti. Dobre, už stačí. Vidím, že už e, pán predseda ma chce pozvať na večeru, takže tým pádom končím. So, darf mich herzlich bedanken. Bei den Dolmetschern, die länger... Sir. Ganz herzlichen Dank. Und bitte die Damen und Herren, den Saal relativ... prosím, opustite už neskôr sálo, pretože máme schôdzu koordinátorov. O minútu začíname.